Okay, colleagues, uh, we'll begin the meeting. Takže kolegovia, môžeme začať našu schôdzu. Začíname, prosím, usadte sa. Okay, colleagues, uh, good afternoon and... Kolegovia, Dobre popoludne, začneme schválením programu. Máme tu nasledujúce zmeny. Na vrhu programy máme nový bod 3a. Je to správa výboru ohľadom rokovaní v zmysle pravidla 69 odseku 3 ohľadom zoznamu tretich krajín, ktorí štátni príslušníci musia byť držiteľmi víz, keď prekračujú externú hranicu a zoznam eh, krajín, ktorých eh, štátni príslušníci sú vyňatí tejto povinnosti. A toto v kontexte odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ a z 1910 od 19.10 do 19.20 budeme hovoriť o tomto bode a potom 19.20 sa začne hlasovať. Pokiaľ niekto nenamieta proti takémuto programu po zmenách, tak je program považovaný za schválený. Teraz sa dostávame k oznámeniam predsedujúceho. predsedujúceho. Máme tu lingvistický režim, tlmočenie je k dispozícii u všetkých jazykov okrem dančiny, chorvačtiny, malčtiny a galčiny. Ďalej schválenie odporúčaní koordinátorov v zmysle pravidla 205. Najprv tu sú tu je text eh, spätnej väzby zo stretnutia 27. februára. E, nominácia spravodajcov pán Franz za Zelený bol e, písomným postupom menovaný za spravodajca e, pre stanovisko Libie ohľadom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady v súvislosti s ENISou, Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť, nahrádza pána Albrechta. Anna Miranda za Zelených bola nominovaná spravodajkyňou za návrh stanoviska stanovísk v súvislosti s návrhom rozpočtu 2020 a e, návrhov pozmeňujúcich rozpočtov za rok 2019 schválené. Ďakujem. Pripomínam, že elektronické hlasovanie prebehne o 19.20. Takže prosím, majte hlasovacie kartičky po ruke. Takže prvý bod, správa výboru ohľadom dočasného zavedenia kontrol na interných hranicách v EÚ. Pani spravodajkyňa Tania Fajon tu nemôže byť, keďže na poslednú chvíľu do toho niečo e, vošlo. Takže Birgit Cipel, koordinátorka, ju môže nahradiť. Birgit, prosím ťa, informuj kolegov mene Tani. Ďakujem. Pán predseda, prečítam len vyhlásenie spravodajkyne Tani Fajon. Milí kolegovia, 29. novembra 2018 plenárna schôdza schválila návrhy ohľadom pardon, zmeny návrhu komisie v súvislosti s zmenami šengenského vízového kódexu v súvislosti s dočasným znovu zavedením kontrol na vnútorných hraniciach. A potom sa táto téma dostala eh, naspäť do výboru LIBE Prebehli dva trialógy 12. decembra minulého roka a 30. januára tohto roka. Rokovania medzi parlamentom a rumunským predsedníctvom boli veľmi konštruktívne. Avšak napriek spoločným ambíciám e, schváliť e, návrh uznesenia ešte pred koncom nášho mandátu, blokujúca menšina na rade nakoniec zabránila pokroku na ceste za kompromisom. Takže 8. februára veľvyslankyňa Luminita Odobesku informovala Taniu Fajon, že predsedníctvo nemá nárok odchýliť sa od pôvodného mandátu, ktorý bol v júni 2018 schválený na Koreperi a rokovania boli pozastavené. Tania Fajon napriek tomu stále verí, že reforma šengenského eh, hraničného kodexu je veľmi potrebná. Naďalej máme 6 členských štátov v šengenskom priestore, ktoré ilegálne ponechávajú eh, v účinnosti kontroly na vnútorných hraniciach. Čo je najznepokojúce na tejto situácii je to, že týchto 6 krajín môže naďalej vykonávať tieto dlhé kontroly napriek tomu, že bola stanovená lehota 2 roky na takéto kontroly a komisia proti tomu nič nerobí. Dokonca aj pokiaľ sú zavedené posilnené posilnenia, pardon, posilnené opatrenia na vnútorných hraniciach a napriek tomu, že ľudí, ktorí prichádzajú do EU je stále menej, tak Naďalej tieto kontroly sú politizované a sú využívané v záujme určitých európskych vlád. Toto kolegyňa Tania odsudzuje. A napriek našim najlepším úmyslom sa nám nepodarilo túto blokádu prelomiť. Naše týmy sa snažili zaznamenať pokrok, za čo im Tania úprimne ďakujem. Na záver po konzultácii s tými spravodajcami ohľadom možného postupu Tania dospela k záveru, že najlepšou možnosťou pre parlament v tejto fáze bude uzavrieť prvé čítanie ohľadom tohto spisu na základe mandátu, ktorý bol schválený 29. novembra 2018 na plenárnej schôdzi. A preto Tania žiada výbor Libe a Klóda ako predsedu o to, aby túto tému zaradili na program plenárnej schôdze čo najskôr, s tým, že sa bude hlasovať jednotným spôsobom a tým sa formálne ukončí postup prvého čítania. Ďakujem. Ďakujeme, Birgit. Takže len opakujem kolegovia. Ja som obdržal 5. marca e-mail, v kopii boli tieňmi spravodajcovia a koordinátor výboru LIBE a spravodajkyňa požiadala výbor Libe, aby formálne tento bod bol zaradený na program plenárnej schôdze čo najskôr, aby sa jednotným hlasovaním ukončilo prvé čítanie. Takže kolegovia, nikto nenamieta, takže tam bude jednotné procedurálne alebo jedno procedurálne hlasovanie, tým sa uzavrie tento spis na základe pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli schválené v novembri minulého roka. Pokiaľ nikto nenamieta, tak sa to dostáva na stôl koordinátorom výboru LIBE. Nikto k tomu nechce povedať nie. Dobre, ďakujem Birgit za to, že si nám predstavila stanovisko pani Fajon, spravodajkyne. Okay. So now we come... Takže prechádzame k bodu 3a. Zoznam tretich krajín, ktorí štátni príslušníci musia byť držiteľmi víz keď prekračuje staré hranice EÚ a taktiež zoznam krajín, ktorých štátni príslušníci sú vyňatí z tejto povinnosti v kontexte odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Od schválenia tejto správy správa bola schválená jednomyselne, 53 hlasmi za. Prebehli 4 trialógy, ktoré sa konali 612. 20. 27. februára. 5. trialóg sa odohrá 12. marca. A síce tým pádom zajtra. A chcem vás teraz informovať. Viem, že chcete o tom veľmi urgentne diskutovať, takže len krátko poskytnem informácie. Piatý trialog prebehne zajtra, tiež spravodajcovia sa stretli. Dobre, pokiaľ chcete hovoriť, tak ukážte. Koľko času máme na tento bod? Dobre, 10 minút ale mnohí sa k tomu chcú vyjadriť, takže to môžeme predlžiť, aby dostal príležitosť sa vyjadriť každý. Takže prosím, len ukážte rukou, pokiaľ sa chcete vyjadriť. Takže 5. trialóg sa odohrá zajtra. Chcel by som opäť vysvetliť, že na minulej schôdzi sme hovorili o tom, aké je stanovisko parlamentu. Ešte by som chcel dodať tomu pár veci. Je veľmi jasné, že je to komplexný spis, náročný. A poznámka počiarov, ktorá bola pridaná k tomuto textu, že teraz dosť jasné, ako to bude vyzerať po týchto trialógoch. A je jasné, že v podstate správneho pohľadu nebol, nebola žiadna požiadavka na pridanie takéto poznávky počiarov v súvislosti s vízami. Teraz je to na slnko jasné. Avšak je tu určitá politická situácia, kde jedna krajina uviedla k tomuto spisu podtext poznámku pod čiarou. Je to súčasť stanoviska rady, ktoré je dosť radikálne a rada sa tohto stanoviska pridržiava. No a po štyroch trialógoch a po mnohých pokusoch prísť s alternatívnym znením textu vrátane takého textu, ktorý bol použitý aj v nedávnych, naozaj nedávnych spisoch v súvislosti s Brexitom, kde sa spomína Gibraltar. Napriek všetkým týmto pokusom je nám jasné, že na rade o tom diskutovať len obmedzeným spôsobom. Ja však môžem povedať, že na rade sa o tom diskutovalo, no a z tohto dôvodu je dobré ísť do 5. trialógu. Druhá vec, ktorú chcem povedať, že keď pôjdeme do 5. trialógu, tak chápame, že komisia, rada a samozrejme parlament, so mnou ako so spravodajcom a s tými spravodajcami, ktorým ďakujem za ich trpezlivosť, pretože toto je veľmi politický spis. Všetci sme si uvedomili, že musíme tento spis uzavrieť. Musíme schváliť tento spis týkajúci sa víz, a preto komisia predloží pravdepodobne ďalší návrh, toto nám povedali, až po zasadaní tieňových. Takže z týchto dôvodov zajtra príde 5. trialóg a ja veľmi dúfam, že na 5. trialógu už dôjde k nejakému pozitívnemu vývoju vecí. Pôjdeme na 5. trialóg. Po 5. trialógu už som o tom diskutoval s teňovými. Už nám dochádza čas, čo sa týka schválenia tohto spisu. Takže zásadné body sa nezmenili. Čo týka vloženia poznámky počiarov, tak tam je to tak, ako to bolo. Ja si uvedomujem, že španielskí poslanci predovšetkým majú k tomu dosť radikálne stanovisko. A ja som inštitucionálny spravodajca, musím sa pridržovať pôvodného stanoviska parlamentu 53 hlasov za, aj medzi nimi traja španielskí eh, poslanci. A je tam teda to textové znenie obsahujúce Gibraltar a mnohí podporujú znenie, eh, ktoré sa objavilo v iných spisoch v súvislosti s Brexitom o Gibraltáre. Takže zatiaľ sa stretneme, komisia príde s návrhom, neviem, ako bude vyzerať, ale Dúfam, že to bude niečo, čo nám pomôže postúpiť. A to sa bude musieť stať, pretože stanovisko rady je veľmi politické a skúmajú tam len jedno konkrétne znenie a neskúmajú celý ten spis. Takže samozrejme môžeme diskutovať ešte pred týmto piatým trialógom. Na zozname pán López Aguilar, pán Ježek, pán Díaz de Mera a Majte. Takže ako prvý pán López Aguilar. Prosím, každé dve minúty Môžeme? Dve minúty pre každého. López Aguilar. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, Claude. Len veľmi stručne, opäť. Oceňujem ťa ako inštitúciálnu figúru, ako predsedu, aj za to, že máš pod takto okolo tento spis. Takže chcem ti prejaviť skutočne náklonnosť a úctu. Ale štyri trialógy už prebehli je to spis, ktorý by nemal byť problematický, okrem jedného bodu, o ktorom si hovoril. Nie je to marginálny bod. Všetci sa zhodneme na tom, že E, vzájomnosť vízovej výnimky medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, aby mohli na krátku dobu sa zdržiavať naši občania bez víza na území e, toho druhého e, územného celku, tak by to nemal byť problém. O tom sa hovorilo za štyri trialógy, ale bohužiaľ sa neočakáva, že tento bod sa odblokuje ani zatra na piatom trialógu. No a to preto, pretože je to stanovisko, ktoré jednomyselne podporuje 27 členských štátov na rade, a od ktorej požiadal jeden člen rady a okrem toho je to podporené aj vo vyhlásení rady a komisie v tom zmysle, že uplatňovanie európskeho práva v súvislosti s Gibraltarom po Brexite nebude môže byť schválené, pokiaľ Španielsko sa k tomu nepostaví pozitívne. Takže pokiaľ sa zajtra táto téma neodblokuje, tak si myslím, že jediným riešením je uvedomiť si, že neexistuje možnosť to odblokovať, okrem jednej a si sa zoberie do úvahy táto poznámka počiarov, pretože stanovisko rady sa nezmení. Takže to musí byť možnosť, že dôjde k zmene vedenia tohto spisu tak, aby sa aby spravodajca mohol ten spis zmeniť. Toto by sme mohli zaviesť v Európskom parlamente. Toto má dopad, napriek tomu, že hovorí to britská téma, má to dopad na Spojené kráľovstvo, a preto bolo jasne povedané, že spravodajca by nemal byť os, spravodajca by nemala byť osoba zo Španielska. Dobre, ale pokiaľ jediná možnosť na odblokovanie tohto spisu je tá, ktorú som povedal, tak je treba, aby to hovorili koordinátori, pretože samozrejme tu cieľ, ktorý je veľmi plauzibilný, ale nedostaneme sa tam, kam chceme, pokiaľ do konca nášho mandátu, pokiaľ nebudeme postupovať takto. Ďakujem. Teraz pán Ježek. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako deň spravodajca za ALDE musím povedať, že máme medzi nami úžasných kolegov, ktorí ako spravodajcovia veľmi statočne obraňovali pozíciu tohto výboru aj tohto parlamentu voči pozícii rady. A bolo to v takej situácii, kedy napokon nebol až parlament až tak zjednotený a rada bola zjednomyselná. Ale títo úžasní kolegovia boli statoční, e, odvážni a úspešní napokon. E, a ide o mechanizmus e, zrušenia víz a dosiahli dobrý kompromis. A dnes nám hovoria, že mali by sme prevziať pozíciu rady tak, ako je. Ja to celkom nechápem naozaj. My sme predložili ako negociačný tím 5 kompromisov v rade. A v našej pôvodnej prvej pozícii, ktorú sme prijali 53 k 0, sa nespomínal nejakým spôsobom Gibraltar, ale v našich kompromisoch sme, myslím, išli až dosť ďaleko smerom k pozícii rady, pretože prijali sme ich prístup, že bude e- konkrétna odvolávka na Gibraltar a naozaj je to obrovský krok smerom k pozícii rady. A my sme predstavili 5 alebo koľko rôznych textov, ale rada povedala, že stále na všetko nie, nie. A pokiaľ ja viem, tak predsedníctvo Naozaj seriózne to ani neprediskutovalo na rade, prakticky tam ani nebola žiadna diskusia o našom návrhu a návrhy, ktoré sa veľmi rýchlo menia na pozíciu rady. A ja to vidím, ako považujem to za inzultovanie tohto parlamentu, lebo mali sme štyri trialógy, e, rada to vonkoncom neprediskutovala seriózne, čiže neberie tento parlament vážne, ja to považujem za inzultovanie. Ďakujem, naozaj. Pán Diaz de Mera, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Moje stanovisko je tu známe a už ho nebudem opakovať. Veľmi jasne som to povedal v tej predchádzajúcej diskusii a predložím nové argumenty. Áno, pán predseda, vy ste obdržali 53 hlasov a mandát. Okrem iného, jeden z tých hlasov bol môj. To je pravda ale ako všetci viete, e, legislatívna úloha nie je len naša, je tu aj komisia a rada. No a dva dní po tomto hlasovaní s 53 hlasmi rada zaviedla jednomyselne 27, teda minus 1 hlasov s absolútnym súhlasom Španielska. Čo? Dve veci. Zaviedla dve veci. Je tu kontroverznosť, polemický bod. A potom hovorí druhú vec. Gibraltar je kolóniou britskej koruny, to je pravda. No a o tejto chvíle, pán predseda, vy už nemáte legitimitu. Prečo? Pretože vy nemôžete oddeliť vaše spravodajstvo od vašeho v podstate britstva. Takže je tu konflikt právomocí No a my sa dostávame do konfliktu právomocí. To už si všimli aj na konferencii predsedov, niektorí kolegovia, niektorí poslanci. Tak je to konflikt právomocí a to rozumné, nebudem to označovať ináč, vy sa musíte riadiť etikou. Nebudem hovoriť etiko o etike. Vy ste v podstate v konflikte právomocí a musíte ustúpiť inej osobe, inému sociálnemu demokratovi, ktorý nebude ani Španiel, ani Brit. Ďakujem. Okay, thank you, Mr. Diaz de Mera. Ďakujem pekne, pán Diaz de Mera. A teraz Majte. Sí, bueno. Ja som si vás všetkých vypočula na všetky schôdza, ktoré sa odohrali. A myslím si, sú tu dve otázky. Na jednej strane strane je tu ten obal a na druhej strane je tu politický obsah. Ten prvý aspekt, tak to vyzerá, že je to situácia, kde je to parlament proti rade. Ale nie je to len tak, milý Peter. Na jednej strane áno, ale nie úplne. Takže otázka je tá, že to, čo tam zapracovala rada, že je to dobré. No a parlament sa musí, samozrejme sa tam musia postaviť dobre, ale je to politicky adekvátny text, ktorý hovorí o niečom, čo súvisí s legitívnym záujmom na a je treba, aby bol tento záujem uznaný v tomto spise. A preto parlament, že sa k nám musia chovať vhodne milí Peter a milí kolegovia, dobre, ale je to dobrý text zapracovaný radou, pretože je vhodné hájiť záujem, ktorý je notatívneho charakteru a je zakotvený aj v jurisprudencii. Takže so všetkou úctou ku kolegom, myslím si, že pokiaľ rada prispieje do postupu takýmto vhodným spôsobom, tak by sme mali k ním priblížiť, pretože tá politická podstata je vážna, je to jurisprudenciálne, je to dôležité pre jeden z členských štátov EÚ a pre jeho vzťah so Spojeným kráľovstvom. Takže myslím si, že by sme mali dôverovať a pomôcť tomuto členskému štátu, pretože je dobré, čo povedala rada. Sorry, we have votes at 7.20. I missed Mrs. Sipp. Takže ja som, ešte dám slovo pani Sipro, lebo som si ju nevšimol a potom budeme hlasovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Pôvodne som nechcela do tejto diskusie vstúpiť, ale som trošku zmetená. Aj trošku som vyrušená, rozrušená, pretože tu boli koordinátori, ktorí nám povedali už na poslednom výbore LIBE, že všetci koordinátori hlasovali ako inštitucionálny orgán eh, za to, aby predseda mohol rokovať. A tieto rokovania nie sú diskusiou o právnom štatúte Gibraltáru, pretože tu hovoríme o dôsledkoch Brexitu, aby sme zabezpečili bezvízové cestovanie pre tých, ktorí žijú v Británii a pre ostatných. A trošku som prekvapená z toho, keď počujem, že je tu nejaký konflikt záujmov, veľa mnohí z tých, ktorí o tomto hovoria, pochádzajú práve zo Španielska. Nie je to preto, že aj oni majú tiež konflikt záujmu, keď vstupujú do tejto diskusie. Ja si nemyslím, že je to férové. Ja by som tiež chcela poukázať aj na to, že ani v návrhu komisie, ani v Európsk- ani podmenujúci návrhu Európskeho parlamentu nebolo akékoľvek slovo, ktoré sa týkalo regionov mimo Európskej únie, vrátane Gibraltáru. No, toto predložila len rada, alebo priniesla len rada a z nejakého dôvodu, ktorému ja celkom nerozumiem. A si myslím, že predseda, teraz spravodajca, aj tieňoví spravodajcovia urobili veľmi dobrú prácu doteraz v boji s pozíciou tohto lebo v boji za túto pozíciu to, tohto výboru a parlamentu proti pozícii rady. A myslím si, že mali by sme im dať príležitosť aj zajtra. A už predseda aj naznačil, že by sa mohlo dopracovať ku kompromis, respektíve, že by od komisie mohol prísť kompromis a mali by sme sa preto držať našej pozície, pokračovať v práci a pokračovať aj v práci s týmom, e, za ktorý sme hlasovali ako celý výbor. Ďakujem predseda. Ďakujem pekne. E, myslím, že komisia chcela vstúpiť, ale musíme hlasovať. No, musíme teraz hlasovať. Dobre, tak chcel by som všetkým vám poďakovať, aj poďakovať e, e, sa, sa za to, že ste boli aj zmierlivejší, než my na posledným, poslednej diskusii tiež pokiaľ e, to, ide o to, čo povedal pán Diaz de Mera, je mi jasné, že toto je veľmi zložitý, zložitá politická situácia, si to veľmi dobre uvedomujem. A, takže s tými spravodajcami našim cieľom je pokúsiť sa situáciu vyriešiť čo najskôr. Ale Mojím cieľom je urobiť to ako spravodajca za inštitúciu, ktorý bol vymenovaný ako taký a budem konať takýmto spôsobom bez ohľadu na to, akej národnosti som. Budem e, bojovať za pozíciu parlamentu a navrhovať e, riešenia, kde sa bude spomínať Gibraltar. A chcem by som ešte doplniť, že predsedníctvo urobilo naozaj veľmi málo, aj rada urobila veľmi málo No, pri preskúmavaní všetkých možných kompromisov, ktorí mohli byť v dispozícii, oni tiež mohli predložiť nejaké kompromisy, nič nepredložili. A, takže my sme to boli jediní, ktorí tu sa snažili a všetko toto robili a naozaj sme nejak keď sa pozriete na moje správanie, napríklad nevidíte, že by som sa správal akýmkoľvek spôsobom, že mám nejakú nálepku akékoľvek národnosti. Eh, ja som tu podporoval 5 návrhov a tieto návrhy majú podporovať radou, nie mnou. Takže ja tu mám jasnú líniu a zajtra, keď, ak to ako podľa španielskí kolegovia, keďže je tu politický problém, ktorý sa nedá ignorovať ani v parlamente, urobím všetko preto, aby som pokusil sa túto situáciu vyriešiť a ja chcel by som osobitne poďakovať aj tým spravodajcom, ktorí tiež sa ocitli pod palbou za ich ko, naozaj kohezívny prístup, súdržný e, prístup a sa snažili dať riešenie už na piatom trialógu. Eh, jeden z rečníkov povedal, že eh, mal to byť jednoduchý spis a rýchlo mal prejsť. A preto som si ten spis vzal a preto mi aj inštitúciálne bolo pridelený mne a bolo to, byť, malo sa to vybaviť za 3 dní, ale bola to napokon rada, ktorá to z toho celého robila zložitý problém. Tak snad to vyriešime zajtra a Všetkým pekne vám ďakujem za vaše názory, ktoré beriem na vedomie na 5. trialóg zajtra a snáď budeme mať riešenie. Tak teraz prejdeme k hlasovaniu. If everyone is ready, we can go to the first one. Ak, hlasoval, ak je každý pripravený, môžeme e, hlasovať. Takže kolegovia, prejdeme k prvému hlasovaniu. To sa týka posilnenia bezpečnosti e, preukazov totožnosti občanov únie a dokladov pobyte vydávaným občanom únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúci svoje právo na voľný pohyb. A spravodaj som je pán Depre. Šera chcel ujať slova ešte pred hlasovaním, takže pán Depre má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. To všetkým by som sa chcel poďakovať eh, kolegov aj ich eh, tímom, osobitne aj tieňovým spravodajcom za veľmi kvalitné príspevky a za veľmi príjemnú výmenu názorov napriek pomerne zásadným rozdielom v názoroch. A verím, že výbor podporuje túto dohodu, ktorá sa opiera o štyri základné prvky. Poprvé, členské štáty zvrchovanie rozhodujú o vydaní či nevydaní e, preukazu totožnosti. A základným cieľom nariadenia je uľahčiť voľný pohyb osôb a vytvoriť jednotný formát, ktorý zaručí lepšiu, lepšiu čitateľnosť dokladov všetkými členskými štátmi. A po druhé, zapracovaním čipu s ďalšími bezpečnostnými prvkami zlepšíme bezpečnosť a znižíme zneužívanie týchto preukazov. A po tretie, nejde o vytváranie e, národných či európskych e, databáz od tlačkou prstov. Ide skôr o to, aby sa integrovali tieto údaje do čipu. A po štvrté, termín maximálne rešpektuje dobu platnosti e, súčasných e, dokladov tak aby nedošlo k zvýšeniu nákladov na e, obnovenie týchto preukazov totožnosti pre občanov aj pre členské štáty. Ďakujem za pozornosť. No, no okay. Everyone okay? Thank- Dobre, predseda hovorí. Ďakujem pekne, pán Depre. A prejdeme k hlasovaniu. Čiže tu sa hlasí jedno, jedným hlasovaním o tomto texte. Otváram hlasovanie. Just The vote is closed. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté 30 za 20 proti, 20 sa držali. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz prejdeme k vytvorenie európskych tyčných eh, azylových pracovníkov a z eh, Pravodajkyňou je Cecil Kienge. Chceš sa pred hlasovaním ešte vyjadriť? Nech sa ti páči. Ďakujem, ďakujem pekne, Claude. Chcel by som poďakovať tieňovým spravodajcom. Aj osobitne preto, pretože naozaj veľmi krátky termín bol aj s tým vysokou mierou zodpovednosti, ako k tomu všetci pristupovali naozaj výrazne sa zvýšila úloha imigračných styčných dôstojníkov. E, naozaj máme tu ďalšiu časť e, v tom, tejto celej mozaike, ktorá sa týka e, migrácie aj azylu, ktorá dobre bude fungovať a môžete sa spoliehať na parlament. Takže ďakujem pekne všetkým tým spravodajcom aj sekretariátu, predseda. Ďakujem Cecil, tak môžeme hneď hlasovať. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Bolo to prijať 39 za, 10 proti a traja sa zdržali. Blahoželáme spravodajkyni. And now we come to um, the Teraz prechádzame k um, delegovanému nariadeniu komisie uh, zo 14. decembra 2018, ktorá mení prílohu 2 nariadenia, uh, ktoré sa týka uh, bezpečnostného pre, Fondu pre bezpeč, vnútornú bezpečnosť a finančnú podporu vonkajším hraniciam. Takže najprv by som dal slovo spravodajkyni a potom možno komisii. Takže len najprv Birgit. Nech sa páči, pani Sipel. Ďakujem, pán predseda. Ja by som si možno radšej vypočula komisiu, pretože ja ich návrhu celkom nerozumiem. Takže bolo by dobre si vypočuť ich. Predseda, áno, to je vždy dobrý dôvod vypočuť si komisiu. Tak e, je tu pán e, Nidis GG Home, pokiaľ ide o delegované akty a ostatné aspekty. Keby ste nám chceli stručne vysvetliť ešte pred hlasovaním, na prosím vás, buďte struční. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Prajem všetkým príjem dobrý večer. Prepačte, že vám zdržiava, že vás tu zdržiavam, ale tieto delegované akty naozaj majú len jeden cieľ a to je pozmeniť existujúci právny základ tak, aby bolo možné e, príslušným spôsobom financovať e, prijímacie centra e, v Grécku, teda na pevnine. My by sme to chceli robiť e, preto, aby sme mohli umožniť e, STA, e, STA, STIA prostriedkom, nielen by aby mohli byť transferované bezpečným spôsobom, tak aby sa zabezpečilo dlhodobé financovanie, ale tiež by sme chceli mať aj príslušné finančné prostriedky a takisto aj príslušný právny základ, aby sme mohli aktualizovať tieto centra. My, nás veľmi mrzí, že došlo k určitému um, nedorozumeniu v tom zmysle, že tie delegované akty, ktoré mali byť pozmenené, bol tam spomínané kontrolné centra, ktoré mali byť do toho zahrnuté. A ja by som chcel jasne vysvetliť, že samozrejme, že absolútne tu nebol nejaký zámer z našej strany využiť tieto delegované akty na to, aby sme financovali tie tzv. kontrolné centrá. Ešte prv, než sa tieto kontrolné centrá nestanú, nebudú správnym spôsobom zadefinované, aby máte pravdu, keď hovoríte, že naďalej tvrdo pracujeme na tom, aby sme spoločne aj s vami a členskými štátmi dosiahli dlhodobé a trvalo udržateľné takých, e, takéto, kon, takéto kontrolné centrá. Takže toto sú veľmi dôležité delegované akty, sú absolútne životne dôležité, tak aby mohlo dôjsť k príslušnému vývoju situácie a zlepšeniu situácie v tých príjímacích centier v Grécku a aby sme aj my mohli aby sme mohli ob, mať možné, alebo nemuseli, nemuseli sme nejakým spôsobom furt obchádzať vlastne e, tie finančné predpisy pri financovaní e, predseda. Ďakujem pekne. Birgit, nech sa páči, tvoje reakcia. Ďakujem pekne. Pán predseda, veľmi pozorne som si vypočula slova komisie, ale trochu som zmetená opäť. Možno nemáte žiadne bláznivé e, zámery, ale e, aj tak treba povedať, že e, ten návrh tých kontrolných centier tam je, keď hovoríte o príjmacích centrách. Prečo ich tak nenazývate? Prečo tam spomínate kontrolné centra? To vyzerá ako úplne úplne nová koncepcia. E, môže, e, áno, je to tak, že e, delegovaný akt je dôležitý, ale komisia stále opakovane mieša rôzne veci. Máte tam určité dôležité veci, ale zavádzate nové pojmy a neviem, aký je váš zámer pretože každý eh, si eh, môže tam dať taký pojem, eh, ako chce a my nemáme pri takýchto delegovaných aktoch čas, aby sme to mm, skontrolovali, čo tam naozaj v praxi zamýšľate, keď hovoríte o kontrolných centrách. Takže musíme o tom hovoriť a preto mm, musíme hlasovať dnes o týchto delegovaných aktoch. Ďakujem pekne. Viete, mm, že na základe tých zmena, čo ste si vypočuli od spravodajcu. Sme už tu hlasovali, vlastne dvakrát budeme hlasovať a teraz otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Ak áno, končím. Je to prijaté. 44 e, za, 8 e, proti. A teraz e, hlasujeme ďalej. Nasledujúce hlasovanie, otváram hlasovanie, bod 7. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. 44 za, 8 proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem vám za prácu, pani Sipol, ktorú ste tu odviedli. Takže toľko k hlasovaniu, takže koniec hlasovania kolegovia. Ďakujem. A teraz prejdeme k nasledujúcemu dôležitému bodu, k bodu 8. Ak e, zostávate, zostaňte prosím, ak odchádzate, e, prosím, potichu. Teraz e, nasleduje vypočutie kandidátky, ktorú vybrala správna rada ako riaditeľku úradu EASO. Takže poprosím vás, keď odchádzate, aby ste e, tak e, urobili v e, tichosti. Ak môžete, prosím, zostaňte. Je to dôležité bod programu vypočutie riaditeľky úradu EASO. Rád by som privítal v našom výbore pani Ninu Gregoriovu. Poprosím Odchádzajte potichu, kolegovia. Takže vítam Nenu eh, Gregoriovu, ktorá eh, bola vybratá správnou radou eh, za novú výkonnú riaditeľku úradu EASO. Pani Gregoriova sa predstavia, zodpovie naše otázky v súlade s článkom 30 nariadenia o úrade EASO. Budeme mať hodinu otázkou aj teda s pani Gregoriovou aj za účasti spravodajcov. Kolegovia, prosím vás, odchádzajte potichu. Takže po tom e, e, to vypočutí e, náš výbor vydá odporúčania pre túto kandidátku a vítame vás srdečne, pani Gregoriová. Tie jej odpovede môžete nájsť aj jej stručné CV na webovskej stránke. Libe. Takže teraz hneď dám na 10 minút slovo pani Gregoriovej a potom e, dáme slovo e, pravdajcovi a kolegom a uvidíme, čo nám pani Gregorievia mm, mm, e, povie. Takže vítame vás tu a nech sa páči. Máte slovo, pani Gregorieva. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem vám aj za milé prijatie, vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení poslanci, členovia výboru LIBE. Je mi veľkou cťou, že mám príležitosť dnes tu hovoriť ako zvolená navrhovaná kandidátka na post výkonnej riaditeľky EASO. Ehm, mala som už možnosť sa odprezentovať odpovedou písomnou na otázky, ktoré mi boli e, položené, ako pán predseda už povedal, ale dovolte mi, aby som sa stručne predstavila. E, rada by som sa venovala vo svojom krátkom príhovore výzvam, e, s ktorými sa potýka EASO a tiež vám porozprávala o svojich víziách, ako by mala EASO fungovať v budúcnosti. Pochádza Pochádzam zo Slovenska a v oblasti migrácie a azylu som pracovala na ministerstve vnútra v mojej krajine viac než 20 rokov a v ostatných desiatich rokoch som eh, zastávala funkciu generálnej riaditeľky v eh, Slovensku, eh, kde som mala v kompetencii aj azylové otázky. Viac než 10 rokov som zastávala vedúcu pozíciu, takže som mala možnosť v komplexnej organizačnej štruktúre ktoré eh, sa eh, zoceliť v otázke riadenia. Riešila som aj eh, rozpočtové otázky, otázky verejného obstarávania a tak ďalej. V rámci svojej kariéry od 99. som sa zúčastňovala na prípravách slovinských stanovisiek v tejto oblasti politiky vnútra. A počas predsedníctva slovenského som mala tú čest eh, predsedať výboru SKIFA, kde ešte eh, stále som národnou delegátkou. Eh, zúčastnila som sa na viac než 80 tých radách, pre, teda radách vnútra za Slovinsko a tiež som veľakrát bola na stretnutiach Európskej rady, takže v podstate v tomto eh, čase som získala eh, veľké skúsenosti eh, v oblasti politiky vnútra na vrcholovej úrovni. Tiež som pracovala v mm, skupine odborníkov na migráciu v OECD a som členkou poradného výboru v ICPD v Viedni. To mi mm, dáva možnosť úzko spolupracovať so všetkými kolegami my eh, z väčšin členských štátov Európskej únie, tiež s relevantnými partnermi ako Európska komisia, samozrejme, Európsky parlament. A počas týchto rokov eh, som eh, získala výborné pracovné vzťahy s mnohými kolegami a veľkú sieť kontaktov v tejto oblasti. Tiež som sa podielala na príprave Európskeho azylového podporného úradu od samotného začiatku a bola som členkou správnej rady EASO a preto eh, som eh, um, veľmi dobre oboznámená eh, s prácou a situáciou v EASO a tiež som si vedoma víziev, s ktorými sa táto organizácia teraz potýka. Dámy a páni, dovolte mi povedať, že som hlboko presvedčená o tom, že Európska únia potrebuje silnú azylovú agentúru, azylovú agentúru, ktorá sa bude zaoberať a vyrieši budúce výzvy v oblasti azylovej politiky. Výzvy, ktoré sa vyriešia posilne posilnením spolupráce v oblasti azylu a v oblasti migrácie. A tomuto sa budem ťažiskovo venovať, ak e, sa stanem výkonnou riaditeľkou. Implementácia právneho rámcu Európskeho spoločného azylového rámca je e, potrebná. Rovnako tak je potrebné dobre sa pripraviť na nový Európsky azylový e, systém, ak chceme zachovať solidaritu a vzájomnú pomoc a porozumenie riadenie potrieb, individuálnych potrieb jednotlivých členských štátov Európskej únie ako o takej. Je potrebné tiež postarať sa o školiace e, programy, o podporu a nové e, e, synergetické procesy v spoločných azylových postupoch a tiež zabezpečiť ich fungovanie. To bude základnou úlohou tejto agentúry. Podľa môjho názoru spoločný azylový systém nie je možný bez dobrej spoločnej prípravy na špecifickú situáciu v krajinách pôvodu v súlade s našou legislatívou a našimi národnými praktikami. A v funkcii výkonnej riaditeľky e, je potrebné zohľadniť aj vedecké poznatky v tejto oblasti. Pokiaľ ide o krízové situácie a situácie, s ktorými sa potýkajú len určité e, členské štáty, e, ktoré sú pod veľkým tlakom, pokiaľ ide o azylovú situáciu, EAS už doteraz ukázalo, že operatívna podpora, konkrétna práca v úzkej spolupráci s členskými štátmi a ich odborníkmi prináša okamžité účinky a prispieva k dobrej ochrane. Ja sa budem sústreďovať na ďalší vývoj podpory pre operácie jednotlivé pre hotspoty a lepšiu prácu v tomto smere v budúcnosti. Nové koncepcie už boli vytvorené, napríklad koncepcia vyloďovania sa a ďalšie, všetko v rámci eh, posilnenia migračného systému a EASO e, chce v tomto smere e, posilňovať e, tieto systémy v rámci svojho mandátu. V roku 2016 v EASO už sme, som už počas svojho pôsobenia preukázala, že som dobre pripravená a nová Európska azylová agentúra, keď bude založená, musí pre prevzať eh, mm, všetky zodpovednosti, tak ako všetky európske agentúry. No, eh, správna rada a eh, primeraný rozpočet, mm, ktorý bude rámcom, v ktorom môže agentúra pôsobiť. A dúfam, že, e, agent, že Európsky e, parlament schváli a udeli absolutórium e, tento rozpočet v roku 2000, za rok 2017. Bude potrebné rozšíriť, navyšiť rozpočet, navyšiť ľudské zdroje, aby bolo možné vykonávať všetky aktivity v súlade s agendou týkajúcou sa migrácie v súlade s závermi rady a s operatívnymi plánmi. A to je možné len len na základe dobrej spolupráce e, medzi agentúrou a všetkými zúčastnenými e, stranami, dobrou prácou v rámci agentúry a tiež externých e, partnerov. Spolu so správnou radou je potrebné postarať sa o vízie ďalších aktivít, ktoré budú motivovať ľudí a úlohou exekutívneho výkonného riaditeľa a vrcholového manažmentu e, je e, postarať sa aj o veľmi dobre motivovaných pracovníkov, čo sa postará o dobrú atmosféru e, práce Vážení poslanci, vážení e, členovia e, LIBE, e, funkcia výkonnej riaditeľky EASO by bola určite profesionálnou výzvou a by krokom vpred v rámci mojej profesionálnej kariéry. EASO prešla v ostatnom čase veľkými problémami a všetci sme si toho vedomi a pred agentúrou sú stále veľké e, výzvy. Pred nami sú veľké e, výzvy. Ja som presvedčená o tom, že sa nám podarí prekonať ich e, len, len spoločne a v rámci plnej spolupráce s Európskym parlamentom na základe vzájomného pochopenia a dôvery. Dúfam, že dostanem túto šancu a budem môcť prispieť k zlepšeniu práce EASO vo funkcii výkonnej riaditeľky. Ďakujem pekne That's a good start. You don't normally get that, particularly in a Strasbourg Monday. To bol dobrý začiatok. Väčšinou v pondelok v Strasburgu má, majú ľudia zlú náladu, ale dnes to vyzerá tak, že ani nie. Takže ďakujem pani Gregory za tieto informácie. Teraz budú hovoriť kolegovia. Peter Niedermüller je spravodajca, pracuje na tomto spise, takže ten sa vyjadri ako prvý. Ďakujem predovšetkým, ďakujem za vašu prezentáciu. Myslím si, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že po nejakých problémoch za posledné roky EASO opäť nabralo dynamiku. Toto je, je to jedna z najdôležitejších inštitúcií Európskeho, Európskeho azylového systému, pretože nie len Frontex, nie len obrana hraníc, správanie hraníc, nielen toto je dôležité, ale taktiež je dôležité si uvedomiť, ako môžeme zvládať situáciu s utečencami, ako môžeme napomáhať riešení tejto situácie. A ja som, je to nielen, že ľúto, ale som veľmi sklamaný, že rada nebola schopná nájsť riešenie. Možno si spomeniete, že sme mali predbežnú dohodu s malckým predsedníctvom v júli 2017 a o dva roky neskôr, takmer o dva roky neskôr sa na rade zatiaľ nič nestalo. Takže je to skutočne hamba, že rada sa nepohlá. A už som unavený z toho, že stále počúvam rôzne predsedníctva hovoriť, a bohužiaľ sa nám na rade nepodarilo dosiahnuť kompromis. Nie, toto je presne úloha rady, nachádzať kompromisy, a pomôcť našej inštitúcii, aby sa mohla stať aktívnou súčasťou spoločného európskeho azylového systému. A ja som si istý, že v priebehu nadchádzajúcich rokov a mesiacov si EASO bude plniť svoju úlohu, ale je urgentné urobiť z EASO novú agentúru, tak aby bola táto agentúra súčasť súčasťou spoločného európskeho azylového systému a želám vám veľa šťastia v plne tejto úlohy. Ďakujem koordinátori, ktorí tu sú, budú hovoriť ďalej po vás. Pani Grisbeck, Mecola a Sipol, ako prvá pani Mecola. Ďakujem, ďakujem pani Gregory, že za to, že chcem ešte poďakovať panu Adu, ktorý je súčasným výkonným riaditeľom, za to, že predsedal tejto agentúre v priebehu dôležitého náročného obdobia. Bolo to obdobie, kedy bohužiaľ to nevyzeralo však pozitívne pre túto agentúru. Táto agentúra je veľmi dôležitá pre nás. My sme vždy tomu venovali veľa energie, snažili sme sa zaručiť, aby táto agentúra plne využívala svoj potenciál tak ako kolega Peter Niedermüller by som chcela povedať, že lutujem, že rada nadalej nebola schopná schváliť zrevidované nariadenie v súvislosti s vašou agentúrou, tak aby na konci mandátu sme mohli vyslať signál, že Európska únia koná v oblasti, kde členské štáty žiadajú mnohé o pomoc. Mohli sme vyslať jasné silné posolstvo v súvislosti s našou azylovou politikou. Ďakujem pani Gregory. Želáme vám veľa šťastia v vašej novej úlohe. No a mám otázku v súvislosti s nedávnou podporou, kedy Európska únia podporila mnohé členské všetko, čo týka vyloďovania a relokácie. Takže prosím, mohli by ste nám povedať niečo o tom, akú úlohu hrála agentúra EASO pri vykonávaní týchto krokov a akým spôsobom môžeme to ďalej rozpracovať, tak aby sme vytvorili stály možno a úspešný mechanizmus solidarity. Ďakujem teraz Birgit. Ďakujem. Na úvod Peter Lindemann povedal, že už v roku 2017 sme mali predčasnú doho- eh, pardon, dočasnú predbežnú dohodu, ale rada naďalej nebola schopná zaujať jednotné stanovisko v súvislosti s azylovým systémom. No a tu mi pripomína, že som cez víkend čítala článok, kde bol citovaný politický líder z jedného členského štátu, ktorý povedal, že by lídry národných vlád mali dostať viacej moci, pretože oni sú schopní sa rýchlejšie rozhodovať. No to mi znie skôr ako nejaké vyhlásenie z karnevalu alebo niečo podobné, pretože tento parlament sa dokáže rozhodovať rýchlo. Napriek tomu, že tu máme 8 rôznych politických skupín a diskusie nie sú vždy jednoduché, takže si myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, že by tento parlament mohol dostať viacej kompetencií. Ale to bolo len tak všeobecne. Teraz sa vás chcem opýtať, ako vnímate svoju úlohu vo svetle toho, že naďalej sa čaká na spoločné stanovisko v súvislosti o spoločným európskym azylovým systémom. Aký dopad bude mať toto na vašu prácu a čo, ako sa chcete pripraviť na obdobie, kedy už bude existovať spoločný európsky azylový systém. Taktiež by ma zaujímalo, ako vnímate výzvy, ktorým čelíte keďže situácia v súvislosti s azylom a migráciou sa mení aj naďalej. Niekedy máme čo dočinenia s faktami, ale niekedy sú tu politizované diskusie. Takže kde vidíte výzvy a príležitosti, aby agentúra EASO mohla účinne fungovať aj napriek tomu, že nebudem mať možno nejaké jasné rozhodnutie z rady. Ďakujem, Natali. Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým v mene mojej politickej skupiny, myslím si, že môžem hovoriť aj v mene Cecílie Wikström, ktorá tu dnes večer nie je, ona je expertkou v našej skupine na túto tému. Chcem vám zaželať veľa šťastia Chcem vás uvítať v tomto dôležitom úrade s veľkou zodpovednosťou a skutočne toto je veľmi dôležité pre našich občanov. Azyl, to je téma, ktorá občanov veľmi zaujíma. tiež chcem zdôrazniť to, čo sa povedali kolegovia. Napríklad pán Idemüller, pani Mecola, Birgit Cipel. Oni vyjadrili sklamanie nad tým, že rada nekoná, čo sa týka tohto spisu. Viete, že v parlamente je veľká zhoda ohľadom tejto situácie, ktorú lutujeme. Je to skutočne nešťastné z politického pohľadu. Ešte by som chcela povedať, že som veľmi rada, že ste sa dostali do tohto úradu. Je to nová fáza, ktorá prichádza, začína pre túto agentúru. Takže to obdobie bude ťažké a je veľmi dobré, že ste v úrade práve vy. No a taktiež tu máme správu ohľadom nedávnych aktivít, hotspotov ľudia, ktorí prichádzajú, sú teraz oveľa lepšie príjmaní v období, kedy súčasťou práce inštitúcií je do veľkej míry aj boj proti pašerákom ľudskej bytosti. No ale treba si uvedomiť, že naďalej sa porušujú ľudské práva aj zo strany Európskej únie Máme tu napríklad detskú prácu, nutenú prácu, vykoristovanie detí. Takže len som chcela upozorniť na tieto dôležité veci. Už ste možno sa zamysleli nad tým, ako by ste mohli obmedziť tieto javy. A taktiež sa týka identifikácie zraniteľných osôb ako na to chcete pracovať. A ja ako podpredsednička parlamentnej skupiny pre práva detí e, si robím starosti v tomto ohľade. Ďakujem a prajem vám veľa šťastia. Teraz Helga Stevens. Ďakujem, pán predseda. Vážne kolegovia, chcela by som vám poďakovať e, o pani e, našej Navštívim som sa poďakovať za jej prácu. Zaujímalo ma viacej informácií o vašich plánov v súvislosti s personálnou politikou a s týmto vašim úradom, ako sa k tomu postavíte, či to bude lepšie ako predtým. No a ďalej mám ďalšiu otázku. Vy ste členkou riadecej rady, ale zároveň ste aj kandidátkou na výkonnú riaditeľku. Takže ako mm, chcete sa vyhnúť e, konfliktu záujmov? Ako členka e, riadiacej rady mm, chcete byť teda výkonnou riaditeľkou? Ako to chcete sklopiť. Ďakujem. Cornelia Ernst, prosím. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Počúvala, veľmi pozorne som si vypočula, čo ste povedali a všetci vieme, že EASO bude mať viac úloh, budú Mm, väčšie kompetencie priradené EASO a na druhej strane eh, v oblasti Stredozemného mora a eh, tiež inde eh, dochádza k umrtiam ľudí, ktorí sa snažia dostať do EÚ. Máme obrovské problémy. Všetky strany ich majú, stále sa to zdôrazňuje, ale rada by som vedela od vás, ako to vidíte v oblasti e, práva na medzinárodnú ochranu v budúcnosti, ako chcete v rámci svojho pôsobenia v EASO prispieť k tomu, aby e, sa takéto veci viac nediali, aby e, sa pracovalo v tom zmysle, aby medzinárodná ochrana ochrana pre utečencov a pre uchádzačov o azyl zohrávala skutočne väčšiu úlohu, než je tomu e, doteraz, pretože e, v takom prípade by naozaj EASO e, mohol prispieť dôležitým prínosom, veľkým prínosom. Druhá vec, trochu som bola prekvapená a šokovaná v stanoviskách, ktoré sme od vás počuli, že ste sa tiež vyslovili za tieto kontrolované centra mm, pod, ako úlohu má podľa vášho názoru zohrávať EASO v rámci tejto problematiky e, readmisí, návratov, keď e, to dáme do kontextu s komplexnými úlohami, ktoré sú teraz pred EASO. Mnohé z nich ste síce načrtli, ale v končnom dôsledku nič konkrétneho k nim nepovedali. Okay, just in fairness to the um, Takže to boli otázky pre pani Gregory, ktorá týmto dostane 10 minút, aby sa vyjadrila. Ale ešte bude hovoriť pán Terry Kavraž. Ďakujem aj pani Gregory za to, že tu ste. A už dopredu ja za vaše odpovede ďakujem. Mám tri otázky. Poprvé. Táto otázka súvisí s tou poslednou, ktorú položila kolegyňa. Pokiaľ budete menovaná ako nová rediteľka EASO, tak ako zaručíte, že EASO bude fungovať prísne v rámci svojho mandátu, v rámci Európskeho rámca pre azyl. Hovorili ste o kontrolovaných centrách o platforme šírenia, platformách šírenia, ale európske právo takéto koncepcie nepozná. A je treba zaručiť, že EASO bude pracovať na základe európskeho práva, tak ako sa na tom dohodli spoluzákonárci. Prvá otázka teda. Druhá, ako nová, vy ako nová riaditeľka chcete plánovať zaručenie dodržiavania ľudských práv pri všetkých krokoch a operáciách EASO. Tretia otázka. Ako budú konzultované organizácie občianskej spoločnosti pracujúce v oblasti azylu, ako budú konzultované pri implementácii aktivít operácií EASO. Ako sa môže zlepšiť práca konzultatívneho fóra? Ďakujem. Ďakujem pani Terrikáras a teraz, pani, teraz Majte. Ďakujem. Predovšetkým vám chcem popriať všetko najlepšie, pretože máte pred sebou veľmi komplikovanú úlohu. Poprvé je treba zlepší dôveryhodnosť vašej agentúry, ktorá v určitých sektoroch nemá povesť príliš účinnej agentúry. A ďalej, čo sa týka vybavovania, agilného vybavovania, spisov, personálne aspekty a tak ďalej. Takže je dôležité, že máte veľké skúsenosti na mnohých schôdzach aj v teréne. Takže Poznáte agentúru EASO a jej rôzne kancelárie na rôznych miestach. No a ja si myslím, alebo si sa domnievam, že taktiež tu máme veľmi komplikovanú situáciu. Napríklad v tábore Muria, odkiaľ som sa včera vrátila, tam EASO už vnútri v tábore nefunguje, je to úplne hrozný bunker, ten tábor, ale ste mimo tohto tábora. Takže myslím si, že tu je jeden z zásadných otázok, pre vás pri definovaní problému je práve toto. Toto je zásadný prvok. Kde sú kancelárie, ako sa tam dá spolupracovať, ako sa dá napríklad riešiť e, situácia takýchto čiernych bodov. Ja si myslím, že mori aj čiernym bodom, pretože tam to absolútne nie je v poriadku. A to hovorím s úctou, s rešpektom. Ďalej, konkrétne kroky, čo sa týka príchodzích, napríklad Afgáncov, napríklad na grecké ostrovy, keď podľa deportačných kritérií v podstate ich nemôžete deportovať do Afganistánu, Takže ako chcete zaručiť dobré riadenie tohto konkrétneho problému, tak aby to nemalo dopad na základné práva, aby napríklad sa nerizvenili u týchto osôb mentálne poruchy, tak ako nám hovoria lekári bez hraníc. Ako môžeme pomôcť napríklad deťom, ktoré sa narodili v priebehu cesty na naše pobrežie. Takže mňa by zaujímalo, keby ste nám niečo povedali k problémom v táboroch, nie na vysokej úrovni, nie v kanceláriách, ale ako chcete vyriešiť problém toho, že nemáte dosť personálu. Takže prosím, my všetci chceme dôverovať EASO. Takže áno, Ja e som samozrejme nemôže robiť úplne všetko. Majte dala konkrétny príklad zo západnej časti Stredozemného mora. Možno by ste mohli povedať ľuďom jasnejšie, ako sú, aké sú pravomoci jazo, aké nie sú mm, a zareagovať takto na ich očakávania, pretože často ľudia nesprávne chápu vymedzenie vašej pravomoci a práve to je zásadné v tejto oblasti. Takže ja si robím takéto starosti v tejto dobe, keď vy nastupujete do úradu a Anna Gomeš bude hovoriť na záver. Áno, pani Gregory, želám vám všetko dobré, tak ako už zdôraznili kolegovia, pretože chápeme, že máte skutočne komplikovanú úlohu. Moja prvá otázka, tu už položili ostatní kolegovia, a síce, ako vidíte zapojenie agentúry EASO do deportácií a návratov v prípade, keď osoby prichádzajú z niebezpečných krajín, ako napríklad je to prípad týchto Afgáncov. Ďalej, úloha EASO by bola iná, pokiaľ by sme mali bezpečné a legálne spôsoby, ako sa sem dostať, tak aby pašeráci ľudských bytostí nemuseli alebo nemohli spravovať toky migrantov a v tomto prípade aj azylantov. Takže vy Neveríte v takéto riešenie, alebo sa snažíte presvedčiť členské štáty, že legálne a bezpečné cesty do EÚ sú zásadné preto, aby naša spoločná zilová politika fungovala? A ďalej, vy máte sídlo na Malte. Malta je otrasným prípadom členského štátu, ktorého čele je vláda, ktorá má takú výpalnickú schému na predaj národných víz, pašerakov ľudských bytosti z Líbie, z Alžírska a tak ďalej. Komisia sa tvári, že to nevidí, napriek tomu, že je to obrovská vec, na Malte to každý vidí, je to aj v médiách, dokonca aj my sme predložili konkrétne texty komisie, ale komisia sa tvári, že nič. No a tento systém v podstate podkopáva dôveryhodnosť celého tohto režimu, takže budete to nadalej ignorovať, tak ako komisia, strčíte hlavu do piesku? Ďakujem. Ešte niekto sa hlási s otázkou? No už naozaj veľká výzva pre vás táto úloha a isté náročné otázky, ale nech sa páči, máte e, dostatok času. Nech sa páči. Ďakujem pekne aj za slovo, ďakujem aj za vaše otázky. Isté, sa týkajú podstaty celej situácie, ktorá bola popísaná prostredníctvom otázok a určite niektoré z e, témov možno, že nie sú momentálne veľmi dobré pre samotnú organizáciu EASO. Osobitne, keď hovoríme o kvázi zmrazenej návrhu nariadenia pre Európsku agentúru pre azyl. Takže ja sa pokúsim zodpovedať na otázky v takom poradí, akom boli položené a dúfam, že sa mi podarí ich nejako zhľud, dať do určitých skupín, lebo niektoré sa podobali. Takže začala by som otázkou pána Eden Millera, ktorý je aj spravodajcom pre agentúru EASO a to je veľmi dôležité, pretože on pozná aj všetky detaily a musím povedať, že z pohľadu spoločného európskeho azylového systému ako celého balíčku by to mal, by bolo veľmi logické a aj vy, dobre viditeľné mať také niečo. Ale teraz sme v takej situácii, ako ktorá bola popísaná tu aj radou a Európskym parlamentom, Isté, je to veľká škoda pre EASO, že nedošlo k pokroku na tomto nariadení, pretože to by už poskytlo tú ďalšiu príležitosť eh, podporovať túto novú agentúru, aby mohla aj konať skutočne pre tých, ktorí potrebujú ochranu Európskej únie. Takže Podpora, alebo Úrad pre podporu azylu už má mandát podporovať členské štáty pri riešení rôznych problémov, ktoré súvisia s azylovými konaniami, ale pre všetkým ide o implementáciu už súčasného európskeho azylového systému. Je dôležité, aby EASO bol tým, ktorý produkoval tie spoločné nástroje, ktoré potrebujeme, príslušné školenie, ktoré sa je potrebné a poskytnúť pomoc pri konkrétnych e, operáciách v teréne. Ale iste e, všetko toto nebude dostatočne využité, kým nebude vytvorená tá správna agentúra, lebo tá by naozaj mohla pomôcť členským štátom e, vykonávať rýchle azylové konania, efektívne, e, pomohlo by členským štátom v tom dlhom zozname žiadateľov, na tých čakacích zoznamoch a podobne. Rýchlejšie by sa veci riešili a e, EASU je to samozrejme ľúto, že to zatiaľ nie je, ale snáď budeme mať aspoň rozšírený mandát v budúcnosti. Tiež sa tu spomínalo, alebo pani Mecola spomínala tie dočasné opatrenia, a tie ad hoc e, operácie vyloďovacie. Je pravda, že v poslednom období e, sa podporilo niektoré členské štáty pri vyloďovaním, e, minimálne Taliansku, Španielsku a Malte, ale EASO môže fungovať len vtedy, keď tieto členské štáty sa rozhodnú, že sú ochotné prijať túto pomoc od agent, tejto agentúry. Naozaj bolo to veľmi dobré Eh, operácia v Mesine v Taliansku, kde EASO poskytol malý tým expertov, aj kultúrnych mediátorov a tento tým eh, zabezpečil šírenie informácií, zabezpečil aj preregistrovanie, aj určité kultúrne mediácie, aj takisto vypočutie osôb zo strany za členské štáty a tu naozaj bolo dom európskej koordinácie priamo v teréne a to je veľmi dôležité aby tie agentúry boli schopné naozaj dopriniesť konkrétne výsledky v teréne pomoci členským štátom. A to by možno, že mohol byť aj model pre budúcnosť. Isté, tie dopašné, dočasné opatrenia nemôžu zabezpečiť trvalodržateľný systém, to si všetci uvedomujeme, ale určite by mohlo trošku uľahčiť záťaži, ktorú má prvý členský štát, teda ten, ktorý je prvým pri, prijímajúcim alebo kam prichádzajú migranti. Takže toto je ešte na ďalšiu diskusiu, ako tieto dočasné opatrenia eh, premeniť na trvalý systém v eh, pokiaľ ide o relokovanie, máme tu už terenie aj určité dobré praxe či dobré osvedčené postupy a mohlo by sa z toho vytvoriť určitý spoločný európsky azylový systém. Potom otázka pani SIPL, ktoré sa týka rozšíreného mandátu pre ASO. Teraz e, by sa s tým mohlo postupovať, e, keďže tá agentúra nemá úplne plný mandát. E, čiže v návrhu komisie bolo jasné, že aj EASO v budúcnosti by malo dostať viac peňazí, môžem to povedať takto priamo, rozšírený rozpočet, alebo by mohol mať možnosť zamestnať viac ľudí. To bol podný návrh, ale teraz ja som 200 pracovníkov, ktorí pracujú na Malte e, v úrade a je 170 ľudí, ktorí sú e, rozmiestnení v Grécku, aj v Taliansku, tiež je asi 170 a na Cypre asi 40 ale tento širší mandát by naozaj posunul situáciu, pokiaľ ide o ľudské zdroje, pretože komisia naozaj navrhla, aby EASO mohol mať okolo 500 zamestnancov len na Malte a rozpočet by sa tých mohol zvýšiť zo súčasných 69 miliónov navyše na, smerom niekde k 300 miliónom a v budúcnosti naozaj s takýmito veľkými peniazmi by sme určite mohli robiť oveľa viac, tak potom by to mohla byť úplne plne funkčná agentúra. Ale medzi tým, ak by som tak tu mohla povedať, budem sa snažiť teda E, zrobiť nábor, získať čo najviac expertov, až kým budem mať konečné schválenie počtu odborníkov či expertov, ktoré, o ktorom sa teraz rokuje, ktoré budem môcť prijať a snáď e, sa mi podarí pomôcť členským štátom, ktoré sa ocitajú e, v krízových situáciách. Ešte tu bola otázka pani Grisbeck o tých hotspotoch aj o tých konkrétnych krokoch, ktoré sa týkajú zraniteľných osôb. No musím povedať, že iste toto je súčasť toho, čo podporujeme, lebo toto je tiež súčasť e, spoločného európskeho azylového systému, ktorý už je v praxi funguje, takže EASO bude ďalej riešiť tieto otázky, ktoré tu boli spomenuté, iste brániť najlepšie záujmy dieťaťa deti, e, boj proti obchodovaniu s ľuďmi, samozrejme boj proti násiliu na páze pohlavia a k tomu pripravili sme príslušné školiace materiály. Takisto aj tá pomoc pre členské štáty v týchto konkrétnych oblastiach ale toto už e, sa rozvíjalo spoločne s Agentúrou pre základné práva a tu musím povedať, alebo to bola aj súčasť otázky, ktorú, ktorá sa týkala spolupráce s touto agentúrou pre základné práva a tá sa tu už existuje dlhé roky, ale teraz už máme veľmi konkrétnejšiu spolupracujú. To sa začalo asi pred dvoma rokmi a sú tu určité oblasti, kde je táto agentúra veľmi eh, ochotná spolupracovať s EASO. 2018 EASO spolu s agentúrou pre základné práva pripravila nové nástroje a určitý, určité usmernenie pre prijímanie detí bez, maloletých detí bez prievodu. A tiež eh, aj, ja som pripravila aj určité konkrétne kroky pri posudzovaní veku malutého a podobne. V roku 2019 ja som prijalo tiež prakticky um, usmernenie, eh, ako chrániť práva dieťaťa v azylovom procese, takže na tomto budeme ďalej pracovať tiež už pokiaľ ide o zraniteľné osoby, tiež vytvorilo sieť eh, pre zlepšenie pomoci zraniteľným osobám v azylových eh, konaniach. To je určite veľmi dôležité a bude sa musieť na tejto téme ďalej pracovať a ju rozvíjať. Teraz eh, napojenie občianskej spoločnosti. Áno, je pravda, čo tu odznelo, že EASO podľa starého nariadenia sa snaží akoby prilákať tú časť občianskej spoločnosti, ktorá hrá veľmi dôležitú úlohu v oblasti azylu a my sa snažíme robiť to prostredníctvom verejných e, diskusí a prijímaním politík a legislatívy aj vykonávacími opatreniami a tiež, ako ste povedali aj vy, že konzultačné fórum e, má viac ako 150 členov, ktorí sú v týchto fórach a tam sa diskutuje o dôležitých veciach. Sú tam tri typy aktivít. Prvá vec je je to stretnutie na konkrétne témy, potom prebieha elektronická konzultácia k kľúčovým dokumentom EASO a tiež priama účasť v aktivitách EASO, ako napríklad e, vytvorenie expertnej siete expertov pre raditeľné osoby. Takže toto sú veci, ktoré všetko ktoré sa všetky dejú, ale stále je x možností ďalších, ako spolupracovať s občianskou spoločnosťou konzultačné fórum samozrejme tu je stále, ale určite by sa to mohlo rozšíriť aj ďalej v rámci mandátu pre novú budúcu agentúru a určite táto spolupráca bude pokračovať. Keď hovoríme o samotnej situácii, a situácii v teréne, alebo aké sú podmienky v tých hotspotoch, alebo v tých tzv prijímacích centrách. Áno. Čo, myslím si, že všetci si uvedomujeme, aké sú tam fakt ťažké podmienky. A tiež musím povedať, že tieto podmienky aj tiež výrazne stiažujú prácu. E, sú, sú tam aj odborníci z členských štátov, ktorí tam fungujú e, a potom je veľmi ťažké vytvárať dobré podmienky pre všetkých, ale EASO teraz podporuje členské štáty, kde sa dá, len, ale len v rámci mandátu, ktorý agentúra má. Viete, tieto centra sú v rukách členských štátov a EASO poskytuje aj technickú pomoc prijímacím orgánom, poskytuje podporu pokiaľ ide o zraniteľné skupiny maloleté deti v tých tzv. bezpečných zónach a EASO sa snaží podporovať orgány e, s rýchlymi efektívnymi azylovými konaniami, aby e, nemuseli ľudia dlho čakať. Ale podľa mňa, čo je kritické, je, že všetci zúčastnení veľmi dobre musia spolu koordinovať svoju prácu a O no toto sa vlastne EASO snaží pomáhať tým jednotlivým orgánom, ktoré sú zainteresované v riadení týchto kontrolných či príjmacích centier. Tým sa dostávam k otázke pána Moráša, aké sú efektívne dôsledky práce EASO a myslím si, že je jasné, že v tejto situácii sú kompetencie pomerne e, úzke či ohraničené a pokiaľ ide o praktickú spoluprácu, tak iste môže EASO umožniť eh, kooperáciu a spoluprácu medzi členskými štátmi a pokiaľ ide o implementáciu a monitorovanie spoločného azylového systému, EASO poskytuje vzdelávanie a podporné nástroje a môže rozvíjať nové prístupy aj spoločne s ostatnými zúčastnenými eh, stranami, tiež môže pomáhať, ale nemôže konať eh, na báze vlastnej iniciatívy alebo vlastnej, vyvíjať vlastné nejaké nové. Pre, predseda prerušuje rečničku. Myslím, že otázka sa skôr týkala akoby eh, manažmentu očakávaní, pretože ľudia možno majú veľké očakávania, len kvôli času chcel, sa ospravedlňujem ešte raz, že som vás prerušil, ale sme pod časovým tlakom ale chceli tu ešte otázky, ktoré sa týkali readmisie, repatriácie, návratov, keby ste sa mohli vyjadriť k tým. Ešte niečo, čo tu bolo vynechané? Ešte otázky pani Gomezovej, keby ste odpovedali na tieto. No, medzinárodná ochrana tiež ešte otázka. A európske právo. Áno, ja som hovoril o tej readmisii a návratoch repatriácii. Áno, skúsim to zkrátiť v rámci súčasného európskeho práva a práva, medzinárodného práva o e, medzinárodnej ochrane EASO nemá žiaden mandát byť súčasťou navratových konaní alebo sú časťou takého konania, kedy dojde k ukončeniu azylového procesu a vráteniu osôb dom, naspäť domov. To je, spada pod mandát e, Frontexu alebo e, inej agentúry, ale ÁZO v tomto mandát doslovne nemá, pokiaľ ide o vracanie ľudí naspäť do ich e, krajín pôvodu. E, EASO pomáha alebo môže pomôcť členským štátom v samotnom azylovom konaní. To znamená, že keď e, sa ukončí azylové konanie, potom členský štát e, má národný legislatívu, v rámci ktorej vykonáva návrat buď pomocou Frontexu alebo CBG, kde tiež síce majú obmedzený mandát, ale vlastne časť, časť, časť mandátu môžu vykonať pri pomoci návratu e, osôb. Predseda, áno, bolo by treba vyjasniť aj kompetencie, aké sú, pretože e, to je potom jasné, že čo robí ktorá organizácia, hej, to je úplne tiež iná otázka, hovorí predseda. Ehm, ste spokojní s odpovediami, či ešte chcete položiť nejaké doplňujúce otázky? Ja viem, že tieto situácie nie sú vždy perfektné a nemôžete zostať odpovede na všetky svoje otázky, ale ja by som chcel poďakovať pani Gregory za jej prezentáciu aj za jej zodpovedanie všetkých otázok. Takisto by som chcel poďakovať aj poslancom za ich otázky a pripomienky. A teraz eh, by sme mali prejsť eh, k k stanovisku, ale keďže máme zase malo času, tak eh, už koordinátori dohodli, že údeje písomným postupom, takže k tomu takto budeme aj pokračovať, keď s tým súhlasíte. A chcel by som poďakovať teda pani Gregory za jej prezentáciu ešte raz aj poslancom, že prišli tu v pondelok večer v Štrasburgu na vypočutie a položili otázky. tejto agentúre. Ďakujem pekne pani Gregory, prajem vám všetko dobré. Ešte raz vám ďakujem pekne. So colleagues, let's um, now proceed to the terrorist content. Vážení kolegovia, spravodajca je tu k ďalším, k ďalšiemu bodu. E, šírenie teroristického obsahu na, na internete. So, colleagues, let's, I know it's um, tiring, Strasbourg. Ja viem síce, pani kolegovia, že je neskoro večer, ale sú tu ešte dôležité body, teda šírenie teoretického obsahu na internete a výmena názorov k pozmeňujúcim návrhom. Ako viete, tento návrh e, sa týka zabraňovacích opatrení šírenia teroristického obsahu na internete a odtraňovanie takýchto takéhoto obsahu. Vidím, že pán Dalton, ktorý tu nie je, pani Stevens ho nahradí, pána Daltona. No dobre, myslím, že jeden či dva ja dvaja tieňoví celé sú prítomní. Pani Stevens, chcete sa vyjadriť tým pozmeňujúcim návrhom? Áno, chcem. Ďaká, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že že Dalton nie je prítomný dnes večer. ale sú to jeho pripomienky, ktoré vám predložím, tak zospravedlňujem sa za neho, že tu dnes večer nie je. Od našej poslednej diskusie vo výbore k tomuto návrhu správu sme obdržali viac ako 700 predložených pozmeňujúcich návrhov a čím, to znamená, veľmi ťažko sa hľadali kompromisy, ale aspoň to vyjadrilo, aký vysoký záujem má, parlament má v, v, v tom, ako dôkladne preskúmal tento návrh. A ako spravodajky prcu. ja musím nájsť čo najširšiu dohodu ešte pred hlasovaním vo výbore LIBE pred koncom budúceho týždňa, aby sme mali naozaj veľmi silnú pozíciu parlamentu pripravenú na rokovanie s e, radou. A v tomuto sme mali aj ďalšie stretnutie temi spravodajcom minulý týždeň a zajtra máme ďalšie stretnutie. A ďalšie stretnutia tieňových aj technické stretnutie budú budúci týždeň. 700 pozmeňujúcich návrhov odráža aj rozmanitosť názorov v parlamente k niektorým kľúčovým prvkom tohto návrhu. O jednotlivé nariadenia, aj, aj proaktívne E, opatrenia e, ukazujú určité spoločné prvky toho návrhu, čo predstavuje určitý spoločný zákaz. Väčšina poslancov sa zhodla v tom, že tu musí byť cielený návrh, ktorý je cielený na šírenie teroristického obsahu verejnosti a že sa to musí sústrediť hlavne len na, tie, na tých, ktorí dokážu ovládať e, alebo kontrolujú šírenie takýchto správ, čiže to sú infraštruktúry a služby, Ehm, nie tí, ktorí vlastne majú technické, nemajú technické prostriedky, aby mohli odstraňovať e, ehm, takýto obsah, by nemali byť e, v súčasťou rozsahu pôsobnosti alebo zahrnutí do rozsahu pôsobnosti, pretože ak e, by sa, pretože by to mohlo viesť k tomu, že by boli nesprávne, by sa na nich obracali k, s tým, že majú odstrániť obsah. Potom je tu ďalší návrh, ktorý chce vylúčiť malé a stredné podniky z určitej časti alebo väčšiny tohto nariadenia. A plne súhlasím s tým, že musíme zabezpečiť, aby malé a stredné podniky neboli príliš zaťažené týmto nariadením. Ale si uvedomujem, že alebo nie som ochotná zavádzať veľmi veľa výnimiek a rôznych prahov, pretože to podľa mňa vždy vedie k tomu, že zlyháva legislatíva. Ehm, musíme zabezpečiť, aby toto nariadenie bolo proporcionálne pre každý jeden faktor, pre každý jeden no, kritérium. A pokiaľ ide o definíciu teroristického obsahu, to je oblasť, ktorá ešte stále vyžaduje väčšiu diskusiu, aby sme mali jasne zadefinovali e, tento pojem. A je tu jasná dohoda, že nechceme zaísť e, za E, alebo presahovať smernicu o terorizme, ale chceli by byť v súlade s touto legislatívou. E, mám určité svoje osobné obavy a zdieľali to aj väčšina, väčšina poslancov vo výbore, že e, ustanovenia, ktoré sa týkajú obmedzeného ručenia, nesmú byť obmedzených záruk e, sa ten obsah nesmú byť podkopané a potom je tu aj povinnosť e, všeobecného monitorovania e, tiež, sa, aby ne, akoby nerostala sa nejakým spôsobom zadnými dvierkami cez, do tohto nariadenia. Tiež je treba presne urobiť formuláciu článku 6, ale zdá sa, že tu je určitá dohoda v tom, že by mohlo byť zúžený rozsah pôsobnosti a uplatniteľnosť dobrovoľných opatrení pre ochranu slobody prejavu, e, vyjadrovania a informovania. A potom ďalšia oblasť e, odstránenia, e, alebo opatrenie na odstránenie obsahu konkrétne. Tam to je ďalšia oblasť, ktorá je určite vyvolala určité obavy. Sú tam určité obavy, ktoré sa týkajú aj úlohy malých a stredných podnikov, ktoré zdieľam aj keď si uvedomujem, že orgány činné v presadzovania práva e, sa uplatňujú jednohodinový princíp pri, e, pri zabraňovaní šírenia e, takéhoto obsahu. A ide o to, akým spôsobom tieto pravidla budú fungovať v praxi. Na toto ešte potrebujeme dosiahnuť kompromisnú dohodu a podobne aj schopnosť e, udelovať e, zákazy či príkazy cezhraničného charakteru. To je tiež ďalšia oblasť, kde ešte potrebujeme pracovať ďalej, ale verím, že s príslušnými ustanovaniami, ktoré sú aj súčasťou alebo dôležitou súčasťou tohto nariadenia, potom, e, ktoré sa týkajú zachtenia takéhoto obsahu rýchlým spôsobom. No a potom tie nariadenia, ktoré ide, nariadenia o odstránení obsahu, tam sú jasné určité nedohody, ktoré sa týkajú eh, hlavne slobodného vyjadrovania a tým pádom vlastne trošku ohrozujú vlastne obmedzovanie takéhoto teroristického obsahu avšak e, parlament e, zatiaľ dá sa, že dosiahol dohodu v tom, že potrebujeme systém e, trestov, ktorý zohľadňuje vlastne tento, tento systém. Malé a stredné podniky by mali potom byť jasným tým s faktorom, s jednoduchým faktorom, ale my potom ten obsah musíme prístup, v hľadiska obsahu musíme mať prístup, ktorý bude zabezpečiť predovšetkým sa dívať na bezpečnosť. A napokon môj, môj tým si poznamená vaše pripomienky z dnešného dňa a teším sa potom na diskusiu zajtra do poludnia. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Thank you. I'm looking for who that, the team is. Ďakujem pekne. Um, Thank you very much, Helga. For, and... Um, ďakujem, Helga. Ďakujem vždy e, poslancom, ktorí e, zastupujú tu kolegov, ktorí z určitých dôvodov sa e, nemohli dostaviť. Pán Daty, tieňový správca, ktorý tu e, nemohol e, byť a Roberta ho nahrádza. Je to naozaj veľmi dôležitý e, dokument a musíme sa tu pohnúť dopredu. Ďakujem pekne. Ako bolo povedané, nahradzam tu kolegyňu Rašidu Dat priority a rada by som vysvetlila eh, naše priority v oblasti tejto dôležitej témy. Ďakujeme pekne spravodajkyni za to, že eh, sa eh, to podarilo riešiť v takomto krátkom čase. Pozmeňovacie návrhy jasne hovoria o tom, že sú tu rôzne názorové rozdiely medzi jednotlivými politickými skupinami a budeme férovi nájsť tú spoločnú dohodu. Nie je jednoduchá úloha, ale náš Naša e, pozícia EPP je, že e, čas e, uteká. Snažíme sa posilniť boj proti terorizmu online a už e, na to celé roky v parlamente potrebujem. E, internet je jedným z najdôležitejších nástrojov pri radikalizácii. E, nevieme, vy, nemôžeme si dovoliť vysielať signály, že sme slabí po teroristických útokoch, ktorý, ktorých sme boli svetkami. Musíme prevziať zodpovednosť a postarať sa o vypracovanie e, silného nariadenia, ktoré by e, riešilo predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online. E, nemôžeme dovoliť zmiernenie navrhovaných ustanovení. Chceme potvrdiť, že je dôležité riešiť tú jednu hodinu na odstránenie obsahov a tiež riešiť špecifické veci týkajúce sa malých a stredných podnikov. Ja si toho vedom aj komisia, aj rada. Parlament nemôže byť považovaný za inštitúciu, ktorá e, by to oslabila, tieto ustanovenia, takže musíme pracovať konštruktívne a musíme e, umožniť hlasovanie o, o tomto dokumente ku koncu e, týždňa. Ďakujem pekne. Berta a Birgit nahrádza a kolegu Joe Bidena. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovol mi skôr, než mm, sa dostanem k detailom pozmeňovacích návrhov povedať niekoľko všeobecných e, pripomienok. E, vždy si myslíme, že keď rozhodujeme o jednom dokumente, e, že sa tým vyrieši celá situácia komplexná, ale keď vidíme, čo sa deje na internete, musíme si uvedomiť, že naše snahy musia byť oveľa väčšie, pokiaľ, ide o boj proti teroristickým fyzickému obsahu online, len púha vymazanie sa obávam nebude e, postačovať a nevidím, že by sme tu vysielali e, signály, ktoré by chceli protipôsobiť aj inými e, E, smermi. A teraz budem pokračovať v Nemčine, lebo to je môj materinský jazyk. Musíme, e, byť si, e, musíme mať jasno aj v tom, čo má byť vlastne cieľom tohto konkrétneho návrhu. A cieľom je odstraňovanie nelegálnych teroristických obsahov. Musíme najprv úplne jednoznačne ujasniť, čo sú tieto nelegálne obsahy. To musí byť jasne jednoznačne nadefinované, aby sme sa vyhli v nasledujúcej e, e, e, spolupráci mileným aktivitám. Pokiaľ ide o vymazanie nelegálnych obsahov, potom musí byť jasné, že keď sa preukáže, že obsah je nelegálny, musí byť okamžite vymazaný. Ak však kompetentné orgány istý obsah neposúdia ako nelegálny, v tom prípade si kladieme otázku, prečo takýto odkaz je nahlasovaný napriek tomu platforme, teda a policii, pretože toto nie je zodpovedná e, za to, čo sa deje, čiže postúpenie informácie ďalej eh, providerom, aby to eh, posúdili v súvislosti eh, s ich pravidlami a zároveň postúpenie orgánom nie je priateľné a nekrie sa s pôvodnými mm, cieľmi tohto nariadenia. Tiež si nemyslíme, že právny základ tu je správny a v podstate je to trochu zvláštne. Právny základ pre toto nariadenie sa pohybuje eh, eh, v rámci eh, spoločného trhu. A to považujeme za úplne chybné a nepostačujúce. Ale keď už ako komisia zvolíte si za právny základ spoločný trh pri záležitosti, kedy ide o kriminálne, ilegálne, teroristické obsahy a keď zoberiete ako právny základ spoločný trh, potom si kladiem otázku, prečo e, tú smernicu o elektronickom obchodovaní vôbec nezohľadňujete, pretože táto smernica o elektronickom obchodovaní obchodovanie ustanovuje, že majitelia internetových platform nemôžu byť braní na zodpovednosť za obsahy, ktoré sú tam uploadované a že tiež nemôžeme od nich očakávať Neustále byť. Voľby sú pred odvermi, ale aj napriek tomu si myslím, že musíme starostlivo preskúmať, čo sa tu snažíme uviezť do života, aby budúci parlament nestal pred rozhodnutím, či toto zariade, nariadenie bude musieť byť preskúmať preskúmané súdom následne. Nelegálne teroristické obsahy do internetu nepatria, musia byť preskúmané, kontrolované, ale musíme to urobiť riadne na základe správneho právneho základu a tiež zohľadnenia iných právnych nárokov. Ďakujem pekne. Eh, Majete. Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým chcem poďakovať komisii za tento návrh a samozrejme aj e, spravodajkyni, pánu spravodajcovi. Myslíme si, že spravodajca skutočne vyvinul veľké úsilie v mnohých dôležitých bodoch a súhlasíme s pozmeňujúcimi návrhmi, kde uvádza e, alebo nuancuje e, obsah teoretický obsah online, ktorý je prístupný verejnosti a to, že je treba e, zosúľadiť definície teoretického obsahu. Je tam odvolávka na smernicu o boji proti terorizmu. Myslíme si, že články 5, 6 a 21 smernice predkladajú dobrý právny rámec, e, v ktorom môžeme zakotviť naše definície a taktiež súhlasíme s pravodajcom tom, že je treba, aby v členskom, každý člen, členskom štáte bol stanovený príslušný orgán, ktorý by sa zaoberal touto témou, pokiaľ to bude možné, aby sme sa vyhli eh, pozdržiavaniu, eh, bez, bezbytočným odkladom alebo prekryvaniu právomocí. Ale sú tu veľké politické problémy. Máme veľmi málo času, aby sme ich vyriešili. A toto je jeden z veľkých problémov, ktorým čelíme, pretože tento návrh prichádza s prvkami, ktoré nie sú z právneho pohľadu dostatočne e, bezpečné, čo sa týka oblasti sankcií. Ja zastupujem skupinu, ktorej sú rôzne stanoviská na tieto dôležité týmto dôležitým politickým témam. A ako tieňová spravodajkyňa chcem povedať, že vám môžem predstaviť niečo, čo by mohlo viesť k dobrému konsenzu, ale je to veľmi dôležité, takže chcem byť skromná. V článku 6 sa hovorí o proaktívnych opatreniach a ja si myslím, že tak, ako je to tam stanovené, v podstate nemáme dostatok času, aby tam bola dostatočná e, právna istota. Ja si myslím, že by sme si mali, mohli predstaviť možnosť, že by to bolo všetko dobrovoľné, že by tam neboli žiadne sankcie, že by sme mali nejaký typ e, pilotných plánov, ktoré by nám umožnili potom sa neskôr vráti tomu presnejšie, s väčšou právnou istotou a s empirickými znalostiami o to, ako to funguje, pretože toto sú veľmi dôležité aspekty, ktoré treba rozpracovať. Týka sa to súkromných osôb. No a keďže nemáme čas na to, aby sme to dobre rozpracovali, prepracovali a dospeli ku konsenzu, tak si myslím, že dobrovoľnosť a nejaký pilotný plán by to mohol zatiaľ vyriešiť. Ale čo sa týka stiahnutia ilegálneho teroristického obsahu e, z internetu za jednu hodinu, hovoríme tu o technologických podnikoch, ktoré majú v dispozícii matematické algoritmy, takže toto si myslím, že je možné. No a v každom prípade tretí prvok, ktorý je tu zásadný a z ktorého môžeme vychádzať, to je justičná kontrola. A téma príslušného orgánu, ktorý môže konať len na území členského štátu, na ktorom sa nachádza. Toto Tuto sa stanovuje zásadná úloha. Justičná kontrola musí tu byť prítomná ako záruka toho, že nedojde k nejakej ľubovoľnosti alebo k nejakým prílišným krokom, či už z dôvodu nejakej chyby alebo z nejakých iných dôvodov. A ja vám poviem, že si myslím, že cieľ komisie v tomto zmysle je dobrý, adekvátny, primeraný a taktiež pán Dalton tu dosiahol určitý pokrok. Ale čo sa týka právnej istoty v tejto citlivej otázke, je to otázka, ktorá je technologicky veľmi zásadná. Takže potrebujeme absolútnu právnu istotu. Nejde tu len o to, že máme dobré úmysly a máme skutočne málo času. Takže ja by som požiadala o niečo dobrovoľné, pokiaľ chceme teda proaktívne opatrenia, aby sme zatiaľ mohli pokročiť a zamyslieť sa potom ďalej, tak aby sme videli, že sú tu prvky, ktoré sú založené na väčšej právnej istote, aby sme mohli potom vypracovať v rámci budúceho mandátu nejaký ďalší návrh. Takže toto ma tak napadá, aby sa nám podarilo získať konsenzuálnu väčšinu a širokú, pretože čo týka malej väčšiny, tak tá nám nepomôže. Potreb, a myslím si, že máme skutočne málo času a je treba ísť na istotu. Okay, um, uh... Ďakujem pekne. A Cornelia Zague, uh, ty si tieňová spravodajkyňa. Áno, ďakujem môžem e, určitým spôsobom nadviazať na predrečníčku. Áno, je to naozaj veľmi chulostivá a vec. Je e, komplikované e, dopracovať sa k rovnováhe medzi potieraním teroristického obsahu a medzi slobodou no teda medzi základnými právami. Čiže to je vec, kde naozaj treba postupovať veľmi eh, vyvážene vec, eh, na ktorú musíme Ehm, vynaložiť oveľa viac času než doteraz, aj keď tu už máme niečo predložené eh, od našich kolegov v mnohých bodoch, ale ehm, úplne spokojní byť nemôžeme. Jedna otázka sa eh, týka príkazu na odstránenie obsahu. Kto to má urobiť? Ako eh, sa má ehm, obsah odstrániť? Nemôže to byť žiadne administratívne rozhodnutie. Musí za tým účelom existovať súd rozhodnutie, aby to naozaj bolo um, právne relevantné rozhodnutie. A tiež je otázka, aké e, kompetentné orgány e, pre túto otázku potrebujeme. E, keď si pozrieme tieto príkazy na odstránenie, zistujeme, že formulácie postačujú. Myslíme si, že musí začať konať súd alebo orgán, ktorý v každom prípade musí byť nezávislým a nestranným orgánom, pretože v opačnom prípade to celé fungovať nebude. Ako to budeme, ako to chceme realizovať, to e, zatiaľ presne ešte neviem, o tom treba ďalej diskutovať, ale myslím si, že to bude rozhodujúce v e, tom zmysle, e, že ako budeme potom ďalej môcť dať súhlas k realizácii odstraňovania týchto nelegálnych obsahov. A potom ďalším bodom je e, odsek 5 e, referrals. Domnievame sa, že tento e, článok v podstate obmedzuje to, čo som práve povedala a síce neumožňuje, aby sme mali jasné upra, jasnú úpravu týchto obsahov a nevidím ani, e, pokiaľ ide o postupenie na ďalšiu e, kontrolu, ako to má byť celé e, zrealizované. A myslím si, že tie štandardy tým pádom v podstate znižujeme je tu tá nebezpečnosť, že ich znížime a bolo by rozumnejšie článok 5 v terajšej podobe vypustiť. Pokiaľ je o článok 6 proaktívne opatrenia, ako všetci viete, sme v tejto oblasti veľmi obozretní, pretože čo sú to proaktívne opatrenia? Áno, vedie to k filtrovaniu na jednej e, strane, e, ale musíme byť veľmi e, opatrní, ak to má sa diať dobrovoľne, to je v poriadku, ale potrebujeme aj príslušný model dohľadu, a síce na akých princípoch sa tak má diať. Myslíme si, že primeranosť, zacielenosť tu musia zohrávať veľkú úlohu a že za týmto účelom potrebujeme aj posúdenie rizik. Myslím si, že proaktívne opatrenia, tak ako sa tu navrhujú v návrhoch aj v kompromisných návrhoch, že s týmito mm, súhlasiť a spokojní s nimi nemôžeme byť, ale musíme sa pozrieť, do akej miery to je v súlade so základnými e, slobodami a slobodou prejavu vo všeobecnosti. Takže z môjho pohľadu by bolo chybné snažiť sa všetkými možnými silami presadiť tento dokument. Potrebujeme podrobnejšiu rozpravu, aby sme sa dopracovali k dobrému rozhodnutiu. A ešte posledný rozhodujúci bod síce otázka, čo je to teroristický obsah. To nikdy nebolo presne stanovené, jasne definované ani teroristickou smernicou. Každý si môže do toho interpretovať niečo iné, každý e, e, štát. Takže z tohto dôvodu si myslíme, že tak, ako je to tu teraz predložené, s tým mm, zatiaľ spokojný byť nemôžeme. Ďakujem pekne Kornelia e, a Iva za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som sa e, poďakovala kolegovi Daltonovi za návrh správy a tiež kolegom, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy k nariadeniu e, o predchádzaniu Eh, šírenia teroristických obsahov online. 251 mm, pozmeňovacích návrhov bolo predložených a vyplýva z toho, že chceme nový prístup založený na primeraných krokoch väčšej transparentnosti a posilnení právnej istoty. Je veľmi dôležité zamedziť mechanizmy, ktoré by nabádali platformy, aby stiahovali oveľa viac obsahov, aby sa ne nevystavovali väčšiemu riziku a unikli sankciám. Pravdepodobné dopady nariadenia, tak ako je navrhované zo strany komisie, by tiež znamenalo stále viac automatizovaných filtrov, ktoré by tam boli umiestnené pre online užívateľov. To by znamenalo prílišné blokovanie obsahu. Musíme chrániť slobodu prejavu a slobodu vyjadrovania sa na internete a preto navrhujem, aby sa vyjasnilo, že ďalšie opatrenia, ktoré musia podniky prijať a aby e, predchádzali šíreniu teroristického obsahu, neopravovali povinnosť všeobecného dohľadu nad obsahom a filtrovaním obsahov. Ďalší bod e, je e, ten, že je potrebné zabezpečiť, aby príslušné orgány, ktoré majú e, rušiť obsah online, musia byť ráne kompetentné. Návrhom, aby to boli justičné orgány, ktoré budú zabezpečovať naše práva a slobody. Rovnako tak by sme Ehm, sa mali postarať o to, aby tá právna istota bola a tým pádom to nariadenie musí byť úplne jasne formulované. Ak je rozpoznaný teroristický obsah, musí tam byť vydaný príkaz na vymazanie. Toto nariadenie nemôže ale všetko zmiešavať. Mám na mysli najmä odvolávky na Europol, kde Europol ustanovuje pre platformy obsah, ktorý jasne nie je definovaný ako teroristický a mohol by byť v rozpore s podmienkami príslušnej platformy. Tento eh, systém eh, referencie už existuje, ale nepatrí do eh, nariadenia upravujúceho odstraňovanie nelegálneho obsahu. Zmiešavanie povedie k cenzúre, ktorá by bola ešte väčšia v rámci internetu a posilní právnu neistotu mm, pre jednotlivé firmy firmy. Navrhujem ako predrečníci, aby sme vyjasnili, čo myslíme teroristickým obsahom online, aby nedošlo k zneužívaniu odstraňovania obsahov online, pretože vieme, že konkrétna legislatíva pre boj s terorizmom sa využíva aj na iné účely. Máme žiaľ aj príklad vo Francúzsku využívania tejto legislatívy proti zeleným, napríklad keď demonstrujú najmä E, pokiaľ ide e, o uskladňovanie radioaktívneho odpadu, alebo e, Island je na istom zozname, pretože tam bola snaha zamedziť prevodom aktív po z 2008. Takže máme tu príklady rôznych aktivít, že legislatíva je zneužívaná v tomto smere, takže tá definícia je veľmi dôležitá dôležitá. Je pre mňa dôležité, aby sa zabezpečilo, že členský štát nebude zasahovať v druhom členskom štáte, aby zabezpečil stiahnutie obsahov, ktoré bude považovať za teroristické. Mám eh, na mysli najmä situácie, kedy máme problém s existenciou právneho štátu, eh, napríklad v Maďarsku, v niektorých prípadoch v Rumunsku, aby sme zabezpečili, aby sa nestalo, že nám títo budú dávať priame pokyny na stiahnutie nepripustného obsahu. Takže eh, verím, že zdieľame spoločné záujmy a že sa nám podarí hm, nájsť tu istý prienik a kompromis a dohodu. A myslím si, že je dôležité, aby sa o tomto návrhu hlasovalo ešte v eh, našom eh, hm, legislatívnom období. A chcem tiež spomenúť pokrytectvo, pokiaľ ide o boj s terorizmom po Francúzsku, u nás doma, ktoré sa postavilo proti zaradeniu Saudskej Arábie prispieje na zoznam e, krajín nebezpečne a podozrievaných z prania špinavých e, peňazí e, pod tlakom tejto krajiny a komisia tam zaradila aj štyri americké štáty. A je to škandalozne rozhodnutie. Ak chceme skutočne bojovať proti terorizmu, treba bojovať s týmito finančnými tokmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Eva. A poslednou rečníčkou je Anna Gomez. Áno, veľmi staručne e, súhlasím s tým, čo e, bolo povedané v súvislosti s financovaním terorizmu. To sa skutočne s veľkou mierou prehliada, efemisticky povedané, zo strany členských štátov. A teraz k tým mojim bodom. Právny základ nemôže byť len spoločný trh. Vôbec nie, tak ako už povedala Birgit Zippel Musia to byť základné práva a právny štát. To je základ a to je nevyhnutné pri takomto druhu e, legislatívy. A ďalší e, bod e, ktorý chcem zdôrazniť, a už to povedali aj e, kolegovia, že potrebujeme nezávislý orgán, ktorý dokáže riešiť túto aktivitu, pretože tu ide aj o záležitosti slobody prejavu. Ďakujem pekne a Natali ešte som prehliadol. Ďakujem pekne, Klod, veľmi stručne. Je už neskoro, ale diskusia je to veľmi zaujímavá a vidíme, že táto záležitosť, ktorá sa tak veľmi narýchlo e, preberá, je záležitosťou veľmi chulostivou, takže pre mňa ako pre predsedničku výboru pre terorizmus. To je strategická záležitosť, aby sme sa pokúsili posilniť naše nástroje pre e, boj proti radikalizácii online. Ide tiež o využitie a stíhanie pachateľov, atentátov, ktorí v predpoli pôsobia online. Je to naozaj veľmi chulostivá záležitosť a, a rovnako ako kolegovia, ja by som to rada zopakovala tu vo výbore sa stále snažíme hľadať tú správnu rovnováhu medzi úctou k základným ľudským právam, to je teda náš pohľad, naša perspektíva, ale e, zároveň musíme samozrejme plniť aj e, ciele bezpečnostné, ktoré sú tiež veľmi dôležité pre našich spoluobčanov, e, teda právo na slobodu, ale tiež bezpečnosť, ako už aj kolegovia povedali, najmä Majte, tieňová spravodajkynia za našu skupinu. Musíme sa dostať dopredu. Eva Žoli povedala, že to musíme odhlasovať ešte do konca nášho mandátu a takýchto vecí, ale máme veľa. A ja si kladiem otázku, do akej miery tieto veci budú kvalitne pripravené, keď to všetko takto urýchľujeme a teda z dobrých dôvodov sa o to snažíme, ale niekedy to môže byť na škodu veci, pokiaľ ide o, výsledok. Samozrejme, ako väčšina kolek rokov som sa e, stretla s celým rádom organizácií a rôznych spolkov či e, združení advokátov, právnikov, veľmi informovaných odborníkov v tejto oblasti. A rada by som doplnila jednu vec, ktorá z tohto uhla pohľadu nebola celkom rozvinutá, síce dopad na malé a stredné podniky. Môj osobný postoj je jasný. Myslím si, že je dôležité, aby malé platformy boli zahrnuté do rozsahu pôsobnosti nariadenia s upresnením definícií. Neprajem si, aby tieto boli vylúčené. Je potrebné nájsť primerané riešenie pre tieto malé a stredné podniky a sprevádzať ich spôsobom, ktorý je komplexnejší než eh, to, čo je eh, teraz ustanovené. Nemali by sa dostať do problémov a ten návrh by mal splniť tento účel. A posledná vec, myslím si, že je veľmi dôležité a že by bolo veľmi vhodné eh, stanoviť pre každý štát jeden orgán, ktorý by bol príslušný v tejto oblasti, ktorý by bol nezávislý a to by nám umožnilo plynulejší postup a tiež bezpečnejší z pohľadu dosiahnutia cieľov. Takže ospravedlňujem sa za túto komplexitu, ale predsa len ešte máme trošku času. Ďakujem. Ďakujem. Pán Vidy za komisiu, ale ešte najprv Sofii, len všeobecne. Chcem ešte trochu zopakovať to, čo podala Natalie Grisbeck. je tu len o detaily, ale už je to x krát, čo mám dojem, že si tu odvádzame šlandriánsku prácu v otázkach, ktoré majú veľký dopad na životy občanov, malých stredných podnikov, kde komisia, ktorá sa chcela sústreďovať len na veľké veci, a skutočne v tejto oblasti boli až hyperaktívni, no keď to porovnáte s tým, ako absolútne nemajú žiadne ambície, ktoré majú komisia a rada v oblasti azylu a migrácie, tam je to úplne zablokované. Klimatické opatrenia, ďalšie opatrenia, kde musíme pokročiť. Takže tu je to až hysterické, odvádzame šlandriánskú prácu, predovšetkým, čo týka tohto spisu, sme to len prehnali všetkými postupmi. Nie je to žiadne hodnotenie vplyvu, žiadne akademické názory, žiadne stanoviska, ani EDPS, ani agentúry FRA. Absolutná ignorácia. Európska komisia sa chová ako sekretáre členských štátov, ktoré to chcú len rýchlo pretlačiť, No a my vieme, že 90% všetkých spisov bude skritizovaných Európskym súdnym dvorom. A my nechávame špinavú prácu Európskemu súdnemu dvoru, pretože nemáme odvahu povedať nie. A je to pravda. Dostávame sa na koniec svojho parlamentného obdobia, takže je to ťažké obdobie, ale toto nás neoslobodzuje ako zvolených zástupcov od povinnosti odvádzať si riadnu legislatívnu prácu. No, po možno 15 alebo 20 rokoch čo máme non-stop protiteroristické opatrenia, tak neprebehlo ani jedno jediné vyhodnotenie výsledkov. Na z politického pohľadu to nie je len neakceptovateľné, aj správneho pohľadu je to neakceptovateľné, lebo všetky tieto opatrenia musia plniť štandard potrebnosti a primeranosti. No a pokiaľ nezískame dojem, že, alebo dôkaz, že nám dávajú vyššiu mieru bezpečnosti, tak v podstate nie je, splnený ani politi- nie je splnené ani politické, ani právne kritérium. A ja už mám toho plné zuby. My by sme nemali byť stále, stále dokola rukojemníkmi, že sa chce toto zase odsúhlasiť. Samozrejme, chceme dať našim občanom väčšiu mieru bezpečnosti, keďže vidím, že už sa mrvíte na stoličke. Áno, potrebujeme bezpečnostné opatrenia. Žijeme vo svete, kde sú aj zlí ľudia, ktorí chcú robiť zlé veci, takže nebuďme naivní, ale za každým, keď zavádzame takéto opatrenia, tak my sme zároveň mali posilniť aj občanské práva. No a za posledných 15 rokov my len podkopávame tieto občanské práva a je veľmi zaujímavé, že hovoríme o právach, o, pardon, o programe práv a hodnot, e, ktorý bol veľmi zmiernený v priebehu rokovaní s komisiou. Bolo to zmiernené, menej peňazí, menej právomocí mimo vládkam, ešte menej, než majú mimo vládky mimo územie EÚ. Takže toto som chcela povedať, zamyslite sa nad tým a zamyslíme sa nad tým všetci, než budeme o tom hlasovať. Ja sa nemerujem na stoličke, nie som netrpezlivý, ale tento spis už v podstate beží od septembra a boli tam konflikty pravomocí. je to až smiešne, stratili sme hromadu času. Áno, stratili sme čas. Ako by si tomu hovorila Birgit? Strácame čas? Čo ti to preložili ináč do Nemčiny? Nemali by sme hovoriť, že sme strácali čas. Trvalo to nejaký čas, kým sa to všetko objasnilo a teraz sme začali a niektorí nás tlačia, aby sme to urýchlili a myslím si, že aj komisia by sa mala zamyslieť nad tým, čo to znamená, keď stále hovoria o lepšom vytváranie legislatívy. Malo by to byť účinné, e, uplatniteľné mali by sa rešpektovať určité základné pravidlá. Áno, toto sa týka kvality, e, toto popoháňanie, ale e, konflikt právomoci, tak to skutočne bola obrovská otrava. Tam sa to netýkalo kvality, strávil sa tým čas, ktorý nebol príliš produktívny na takýmto dôležitým spisom. Uvidíme, ako to bude vyzerať výbore kult potom aj teraz e, v marci. Takže nechcem znovu otvárať túto diskusiu, ale pán Nidy, skutočne skvelo načasované. Chcete sa vyjadriť? Ja som to takto nenačasoval, ale prosím, vyjadrite sa v mene komisie. Ďakujem, pán predseda. Stručne predovšetkým chcem poďakovať vám všetkým. Je to dôležitá, vážna téma a táto diskusia je určite dobrá. Dnes ráno sme si pripomenuli obete terorizmu, bola tam aj Majte. A samozrejme sú tu obavy v súvislosti s prvkom ochrany, ale obete terorizmu si robia skutočne baví vysoto tému ochrany. V spolupráci s vami sme vyvinuli tento element ochrany. A v tejto súvislosti je tu dôležitá aj otázka teoretický obsah, ktorý sa šíri na internete. My sa ho musíme snažiť zastaviť na základe dobrovoľného prístupu, že na tom pracujeme dva roky, veľmi sme sa poučili z rôznych spôsobov a prostriedkov, ktoré používajú teroristi, keď naťahujú na internet tento obsah. Taktiež sme zistili o tom, aké schopnosti majú aktéry na internete konať v tomto ohľade. No a spoločne s hodnotením vplyvu, toto je dôvod, prečo sme nakoniec predložili legislatívny návrh. A tomu, čo tu zaznelo. S mnohým sa dá súhlasiť. Sme veľmi ďační za odvedenú prácu na tomto návrhu. A vidíme, že sa tu začínajú rysovať zásadné prvky. Vidíme jasne, že ešte je tu priestor na to, aby sa vyjasnilo, čo vlastne má tento návrh riešiť. Určite sa dajú napríklad lepšie objasniť definície. Nie len definícia teroristického obsahu, ale aj ďalšie definície obsahnuté v tomto návrhu. A taktiež chceme navrhnúť spravodajcovi, aby sa lepšie zaoberal aj inými aspektami my tu riešime aspekt šírenia teroristických obsahu na internete a v tomto zmysle to bolo obsiahnuté v smernici o boji proti terorizmu, ktorú ste taktiež tuto schválili. Po druhé, čo sa týka toho, čo orgány členských štátov majú za povinnosť, by sme vás chceli požiadať o určitú flexibilitu. Myslíme si, že všetky orgány by mali podliehať e, justičnej kontrole a dohľadu. A toto by taktiež malo byť v texte trochu posilnené. Je treba, aby zavedené opatrenia boli účinné, ale aby taktiež bola určitá flexibilita pre orgány členských štátov ale v každom členskom štáte by mal byť takýto orgán len jeden a mala by v súvislosti s týmto orgánom panovať úplná transparentnosť ohľadom jeho úloh, jeho práce a taktiež by sa mal vykonávať riadny dohľad a tento orgán by sa mal môcť riadne zodpovedať. Čo sa týka načasovania, hovorili ste o tom už dlho, je tam tá lehota stiahnutia obsahu do jednej hodiny, ale nám sa nepodarilo nájsť nejaké lepšie riešenie, tak aby táto legislatíva bola účinná pri svojej implementácii. Samozrejme je to taktiež je výsledkom rôzneho merania, ktoré sme vykonali. Zdá sa nám to byť najvhodnejšia lehota na to, aby sa zabránilo šíreniu teroristického obsahu. No a je tu Taktiež otázna situácia menších aktérov na internete. Tu, ako aj si mnohí z vás, tu nevidíme priestor na to, že by sme vynechali malých aktérov z ukladaných povinností, ale vidíme tu veľký priestor a flexibilitu, čo sa týka napríklad e, ukladaných sankcií a pokút. Čo sa týka proaktívnych opatrení, plne s vami súhlasíme, pokiaľ sú tu určité prvky, ktoré idú proti smernice o elektronickom obchode a je dôležitým princípom, čo sa týka napríklad ručenia, tak na to môžeme popracovať, vyjasniť si to, vylepšiť text. My nechceme, aby tento text zavádzal nejakú všeobecnú povinnosť pre rôzne subjekty, taktiež nechcem, aby tieto subjekty boli povinné vykonávať systematické filtrovanie. O čo nám ide? Tieto subjekty budú konať z vlastnej iniciatívy, budú môcť vykonávať rôzne dodatočné kroky, detekciu, ktorá automaticky pomôže celému systému. No a ako mnohí z vás ste povedali, stanovuje sa tu silnejšia úloha pre Europol, ktorý bude podporným subjektom pre orgány presadzovania práva, ale aj pre platformy samotné. Takže v skratke, chceli by sme, aby tam boli naďalej jasne stanovené povinnosti. Taktiež tam chceme ponechať ich mandatórny charakter, ale taktiež tam chceme mať určitý priestor, čo sa týka režimu sankcií a pokút, možno nejaké dodatočné vrstvy, nejaké dodatočné záruky a ešte ďalšie prvky, čo sa týka lepšej podpory pre menšie subjekty v internetovom svete. Ďakujem opäť za vašu zaangažovanosť v súvislosti s týmto veľmi dôležitým spisom. Ďakujeme, pán Onidy. Takže asi by som to mal zhrnúť, lebo pán Dalton tu nie je. Takže ďakujem kolegovia za vašu trpezlivosť a ďakujem aj o pán Onidy. A teraz dúfame, že sa bude 21. marca hlasovať. Ďakujem kolegovia za vašu trpezlivosť. Už tu máme len jeden posledný bod, predtým než to zhrnieme. Je to európsky príkaz na um, vydanie a uchovanie um, elektronických dôkazov v trestoprávnych veciach. Budú predložené dva pracovné dokumenty. Ďalej, čo sa týka e, vzťahov s právom tretich krajín. Máme tu pani Sipel a pani Intfeld, ktoré sú to zodpovedné. A taktiež sú tu podmienky pre vydanie EPOK z pera Birgit Cipel a Cornelie Ernst. Takže odozdám teraz slovo spravodajkyni ohľadom vzťahov s právom tretej krajiny. Ďakujem, pán predseda. Viem, že už je dosť neskoro, ale toto je ďalší dôležitý spis, o ktorom tu budeme teraz hovoriť. Takže prepačte, zaberie mi to pár minút. Spomenete si asi, že sme vždy predstavovali všeobecný pracovný dokument. Predstavili sme ďalšie dva na začiatku februára. Jeden z nich s Nunom Melom, ktorý bol spospravdať, co ten sústredoval na e, právny rozsah nariadenia, taktiež jeho súčinnosti s ďalšími právnymi nástrojmi EÚ. E, ďalej, ďalší dokument v spolupráci s Danom Daltonom za EKR, to sa týkalo poskytovateľov služieb. Dnes chcem predstaviť ešte dva ďalšie pracovné dokumenty, ktoré boli spísané, ako už bolo povedané, s kolegyňou Infeld za ALDE a taktiež s pani Corneliou Ernst za GUE. Chcem vysvetliť, Prečo vykonávame túto hĺbkovú analýzu prostredníctvom pracovných dokumentov? Na rozdiel od rady, ktorá preletela ten, tento návrh za pár mesiacov a predstavila už v decembri všeobecný prístup, my sme sa rozhodli tento návrh riadne preskúmať. No a pri tomto rozhodnutí sme si boli vedomi toho, že to znamená, že sa nedohodíme pred koncom našho mandátu ale len pokiaľ zoberieme do úvahy e, zistenia posledných troch pracovných dokumentov, môžem ďalej pokračovať a myslím si, že sme sa rozhodli správne. Takže aké sú hlavné zistenia týchto dnešných dokumentov? Prvý dokument, ktorý sme spísali z Sophie Intfeld, sa týka nariadenia ohľadom e, súčinnosti s právom e, tretích štátov. Čo sa týka vzájomnej právnej pomoci, tak členské štáty už majú dobrú možnosť prístupu k údajom, ktoré sú sledované v USA, predovšetkým eh, čo sa týka rôznych dopravných údajov alebo údajov týkacích sa IP adries. Napriek tomu, že sa často hovorí, že MLATy sú, trvajú príliš dlho, čo sa týka, mm, alebo vzhľadom na volatilitu týchto údajov, ale nie je to preto, že by sme nemali dostatok nástrojov, ale máme nedostatok finančných, ľudských a technických zdrojov členských štátov a toto v podstate narúša výmenu požadovaných údajov. Ďalej, čo sa týka tých posledných dvoch kategórií, to sú kategórie predplatiteľa a, a mm, potom e, prístupu, tak tam je dosť, úspešná, dosť úspešný režim spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva v EÚ a poskytovateľmi e, na území USA na základe dobrovoľnej spolupráce. Takže nie je isté, či tento novo navrhovaný nástroj z pera komisie je už vôbec potrebný. Zdalo by sa, že existujúce nástroje môžu byť využívané účinnejším spôsobom, pokiaľ by len členské štáty boli ochotné poskytnúť im príslušné zdroje. V pracovnom dokumente taktiež detailnejšie skúmame e, americký zákon o klaude a jeho potenciálny dopad na návrh e, no, rokovacieho mandátu e, komisie ohľadom dohody z USA. Poukazujeme na to, že máme ešte veľa významných nedorešených otázok, predovšetkým, čo sa týka právneho základu pre takúto dohodu. A ďalej tu otázka, ako by táto dohoda mohla spolu existovať v rámci rôznych právnych systémov, z ktorých vychádzajú americký zákon o cloude a taktiež rôzne právne nástroje EÚ. Takže sú tu tieto nedoriešené otázky, okrem toho sa tam zavádza nový e, výborový postup, toto je stanovené v článkoch 15 a 16, ale aj tento postup prepracovania vzbudzujú určité obavy, predovšetkým čo sa týka zodpovednosti pre poskytovateľov služieb ohľadom upozornenia na možné konflikty zájomov, pardon, rôzne e, konflikty právomocí e, s právom tretej krajiny a ohľadom toho, či tento, určenia toho, či tento konflikt tam je alebo nie je. Druhý pracovný dokument, ktorý som pripravila s Cornelio Ernst, pokrýva podmienky, za ktorých môže byť vydaný európsky e, príkaz na e, predloženie a uchovanie elektronických dôkazov. Tuto sa pozerám na argumentácii komisie ohľadom toho, že by sa tieto príkazy mali obmedziť len na transakčné a obsahové údaje, pričom by sa prokurátorom umožnilo vydávať rôzne e, typy e, príkazov na predloženie a zachovanie e, dôkazov, čo sa týka tých dvoch najmenej, citlivých kategórií. Malo by to vždy zavisieť od autorizácie strany súdu. Ďalej, nie je to otázka toho, kto môže vydať takýto príkaz, ale aj otázka tá, v prípade akých prestupkov alebo trestných činov e, môže byť takýto e, príkaz vydaný a toto v nás vyvoláva obavy. Podľa návrhu komisie európske príkazy e, na predloženie takýchto údajov by mohli byť, by mohli byť vydané v prípade všetkých trestných činov čo týka obsahových a transakčných údajov, tam komisia stanovuje určitý prach tým, že sa stanoví, že príkaz v prípade týchto dvoch typov údajov môže byť vydaný len pokiaľ sú to e, trestné činy, e, ktoré by boli potrestané vo vydávajúcom štáte trestom aspoň e, troch rokov odňatia slobody. Tri roky väzenia. Toto je v podstate za väčšinu trestných činov a keďže tam sa tam neuplatňuje princíp dvojitej e, trestnosti, tak v podstate toto je taký vzdušný zámok. No a v súlade aj so zistením alebo zisteniami predchádzajúcich dokumentov sme opäť dospeli k záveru, že nástroj priamej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva a poskytovateľmi služieb v trestnoprávnych veciach e, zachádza za rámec toho, čo je vhodné. To taktiež súvisí s otázkou primeranosti a potrebnosti. A podľa návrhu komisie je nevyhnutnosť e, bola posudzovaná len vydávajúcim orgánom. A v dôsledku toho ešte raz argumentuje tým, aby tu bol systém povinného oznamovania medzi vydávajúcim orgánom a, tým, a ostatnými orgánami v členských štátoch, kde sedí poskytovateľ služieb. Takýto systém by aspoň umožnil vykonávajúcemu štátu uplatniť príkaz, e, keď pôjde o základné práva alebo keď e, nebude splnený pri do strany trestnosti. A keď e, sa povládime na rôzne problémy, ktoré už boli spomenuté v predchádzajúcich dokumentoch a pritom, že vieme, že sa pripravujú ďalšie dva dokumenty, môžem iba zopakovať to, čo som podal na začiatku. Som presvedčená, že keď sa rozhodneme pre detailnú analýzu tohto návrhu na miesto, aby sme rýchlo čo si prijali, tak ako to robila rada, ako nás aj komisia do čo nás tlačila, to bol jediný naozaj rozumný, jediné rozumné rozhodnutie. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Sofie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len mám ešte niekoľko doplňujúcich pripomienok. E, zoznam právnych e, problémov a otázok je veľmi dlhý a to je veľmi jasné, že tento návrh nie je ešte zrelý. Tam množstvo otázok, ktoré treba zodpovedať. A chcela by som jasne povedať, kde je moja pozícia ja podporujem princíp, že treba vytvoriť e, spoločnú jeden priestor z policajnej spolupráce a justičnej spolupráce. To by mal byť ten ako konečný cieľ skutočnej, ja som európska federalistka samozrejme, ale potom musia byť zabezpečené všetky ochranné ustanovenia, ale tomu, sa, to, tomu tak nie je. Neviem, kde mám začať. Otázka kto v konečnom dôsledku rozhoduje, preto myslím si, že ten, ten ukazné bremeno je naozaj tu neodôvodnené, je tu takmer neústavné, ak to ponecháte na firmu nejakú, ktorá má rozhodnúť, že či je požiadavka odôvodnená alebo nie. A potom, keď vypočúvať poskytovateľov, oni hovoria, ani my nevieme rozhodnúť, lebo v mnohých prípadoch ani my nevieme, že čo je za odôvodnení za, za požiadavku, lebo my takú informáciu nemáme. Tak podľa čoho to majú posudzovať, keď chcú to namietnúť, potom čo urobíme dokladnú analýzu, čo môže trvať, neviem, právna služba parlamentu alebo rade by to trvalo celé mesiace a oni to musia urobiť v niekoľko týždňov tak to je jednoducho úplne nemožné a nemyslím, by sme mali ponechať na nich toto rozhodnutie. Potom je istá požiadavka e, posudzovať e, základné práva voči národným záujmom a všaké iným záujmom. Tak ako chcete toto od nich žiadať? Ďalšia otázka tiež je, pokiaľ ide o čisté dôkazy, my fungujeme z princípu princípom, že justičný systém všetkých členských štátov je rovnaký, je tu vzájomné uznávanie No a potom, ako to funguje, keď bude mať jeden členský štát, kde Európska komisia už e, uplatnila konanie podľa článku 7, kde Európsky parlament tiež e, spustil konanie podľa článku 7, lebo justičné orgány sú nepovažované za nezávislé. Potom, ako to bude fungovať v takéto krajine? Je to firma, ktorá požadu, po, dostane požiadavku od Polska napríklad a povedia, prepačte, vašu požiadavku zamietneme, pretože e, keď ak sa pozriete na rozhodnutie súdneho dvora, nie, ani dokonca sudcovia nemôžu len tak odmietnúť e, napríklad európsky um, príkaz na zadržanie. Takže e, tu, keď vidíme, že termíny sú príliš uh, krátke a veci nie sú úplne doplnené. Pokiaľ ide o transatlantickú spoluprácu, od začiatku hovorím, že to, že Európska komisia e, dala tento návrh o dôkazoch na začiatku a na stôl, už na začiatku bolo jasné, že konečným cieľom bolo v podstate dosiahnuť tú transatlantickú dohodu, lebo toto celé malo byť v podstate ako podklad alebo právny základ e, No ale prepačte, veď čo, to, toto je len vtip. Myslím si, že čo napokon treba urobiť je, že pokiaľ ide o transatlantický rozmer, musíme veľmi dôkladne investovať do zlepšenia. E, veľa sa dá urobiť a kým budeme mať už úplne preskúmané úplne všetky možné e, možnosti, e, tak e, vtedy nemôžeme hovoriť o transatlantickej dohode. A pokiaľ ide o interný rozmer EÚ, tu opäť celého srdca podporujem princíp, ale musíme najprv mať tie e, uistenia v dispozícii a zavedené a potom budeme potrebovať jasný e, návrh pre uplatňovanie týchto dôkazov. A tento návrh tieto všetky požiadavky nesplňa predseda. Ďakujem pekne. Ja som vám len chcel povedať, že ja som preskúmal viaceré z týchto bodov. Aj ja som už e, niektorí členovia rady však, ja som o tomto hovoril aj s radou aby niektorí členovia rady veľmi chcú, aby sa tie veci posunuli ďalej, ale ja som im jasne povedal, aké je stanovisko parlamentu Kodnoli, ešte máš slovo. Nuž, no opäť tu máme zase novú požiadavku, na, ktoré na nás e, zase niečo je, že e, niečo sa od nás sa chce a potom sa nemôžeme dosiahnuť. Myslím si, že aj predrečničky na to poukázali, že je treba všetko preskúmať poriadne, aby sme mohli niečo zlepšiť a nielen zase sa k tomu vrácať. E, my, myslím si, že existuje chaos v tom, že tu existuje množstvo rôznych kategórií údajov, rôznych kategórií poskytovateľov, rôznych tu, pokiaľ ide o tieto, eh, o to, o tieto príkazy pre predloženie a pre eh, uchovanie dát. Je tu x rôznych dát. Tu sa jednoducho miešajú všetky možné veci alebo rôzne veci. Jednak je tu dátové kategória eh, pre predloženie alebo pre uchovanie E, elektronických dôkazov a to samozrejme celú vec veľmi stiažuje, keď tu máme 27 členských štátov, 27 rôznych e, e, spôsobov, ako sa vykladá aj v trestné právo a formulácii v trestných poriadkoch a podobne sme už predtým hovorili, že keď máme takýto predpis, ako tu chceme prijať a tu chceme predovšetkým zabezpečiť ochranu základných práv. A to, na to nesmieme zabúdať v jednotlivých členských štátoch. Pozrite sa na tieto otázky v súvislosti s trestným e, činnosťou. Už mnohokrát sme hovorili že pokiaľ ide v trestná činnosť, tiež je posudzovaný v jednotlivých členských štátach rôzne. A keď sa pozrieme na trestnú činnosť, e, tak e, a napríklad aj tá otázka obojstrannej trestnosti, napríklad to znamená, že v oboch štátoch e, je, je to považované za trestnú činnosť napríklad a už aj to nemusí byť to isté. A keď to tak nebude, že z oboch strán sa to bude posudzovať rovnako, tak máme problém. Čo keď máme napríklad, e, či Maďarsko a Polsko posudzujú ten, tú trestnú činnosť, alebo ten trestný čin rovnako posudzujú? Potom je tu otázka obmedzovania pre slobody prejavu a podobne. Tu je x rôznych e, vecí, ktoré tu a keď my tu chceme mať túto trestnosť, tak potom tiež môžeme možno, že e, z toho úplne vylúčiť tie základné práva. Nuž, keď sa na to dôkladne pozrieme a porovnáme to aj potom s tým príkazom na e, vyšetrovanie, tak vlastne si, si kladieme otázku, že vlastne čoho sa to vlastne má týkať alebo ten európsky eh, príkaz eh, tu jednoducho vždycky, tu je, sú tu tie otázky, ktoré sa týkajú aj primeranosti a potreby a podobne, keď porovnáme to s ostatnými právnymi nástrojmi. A potom takisto aj e, právo na e, právo na odvolanie, takisto tu sa tiež nieko nespomína, nespomína. Takisto je tu otázka primeranosti. Tiež sa tu o tom nič nehovorí, čo táto primeranosť má znamenať. Jednoducho nie sú tu žiadne jasné vyjadrenia pre tieto konania. A to, preto treba povedať, že či, to, či to tu máme, to môžeme len akurát odmietnúť. A Keď chceme, jednak musíme nájsť teda dobrý právny základ pre všetkých, pre všetky tieto prípady a tiež e, keď chceme, aby všetci mohli spolupracovať, tak musia mať jasné práva a Tiež musí byť aj tu aj možné eh, napríklad odmietnúť aj takúto spoluprácu a pokiaľ ide o nutnosť a primeranosť tiež, takisto musí, to všetko musí byť zohľadnené, inak sa to jednoducho nebude dať a myslím si, že tu máme ešte veľmi veľa vecí, o ktorých treba diskutovať v týchto návrhoch, v tomto návrhu. Predseda, ďakujem pekne. Aj Birgit, Sofie, aj Kornelii. Neviem, či sa ešte niekto iný hlási. A my budeme predkladať posledné dva pracovné dokumenty 2. apríla. E, uvidíme podľa toho, ako sa bude spraviť pani Mejová, možno, že tu ešte budete a keď tu nebudete, <laughs> už tak budete mi chýbať. Ďakujem pekne. Thank you. I will miss you, Cornelia, but sadly I might still have to be here. Budete mi chýbať naozaj, Birgit. Eh, no, ale my uvidíme, že ako to bude, kto tu z nás bude po, po konci eh, od 1. 2. Eh, apríla, ale 8, 18. marca ešte tu myslím, že budem, takže to je ešte v poriadku. Mal by som také veci hovoriť? Asi nie. Povedali mi, že také veci by som asi nemal hovoriť, že či tu budem alebo nebudem. Dobre, ďakujem vám pekne za dnešnú účasť a prajem vám pekný večer. Ďakujem aj tlmočníkom a uvidíme sa zajtra.